Uh, good afternoon, dear ladies and dear gentlemen. Príjemné popoludne, dámy a páni. Nový energetický market design, verejné vypočutie, ako krok po kroku vybudovať energetickú úniu. To riešime a v tomto duchu je veľmi dôležitý aj nový market design Poprvé preto, že trh bol navrhnutý 30, 40, 50 rokov dozadu a spoliehali sme sa na dodávky veľkých elektrární, či už uhl, e, takých na uhlie alebo jadrových elektrární. No a za posledných 20 či 30 rokov sme začali meniť zdroje energie a spôsob vytvárania elektrickej energie. Čiže preto potrebujeme nový dizajn trhov. A taktiež chceme vybudovať vnútorný trh s energiou, čo je tiež veľmi dôležité z hľadiska energetickej únie. Minulý rok v júli Európska komisia otvorila verejné konzultácie o novom e, dizajne trhu s elektrínou, kde sa brala do úvahy e, relevantná legislatíva, najmä o trhu s elektrínou. Toto je náš hlavný problém, ktorému dnes čelíme, je to trh s elektrínou. Ceny za prepravu, veľkou obchod. Všetky tieto problémy nie je jednoduché vyriešiť. ITRE sa rozhodlo, že vypracuje na túto tému správu a parlamentu umožní sa k tomu vyjadriť. Náš spravodajca je pán Werner Langen, je to správa z vlastnej iniciatívy, sú tu isté riešenia pre komisiu. Účelom tohto vypočutia je, aby členové výberu expo, eh, pardon, ITRE mali možnosť vypočuť si stanoviska a diskutovať s expertmi. Pro ako sa budú vypracovať pozmeňovacie návrhy, pán Langert eh, vypracuje správu a potom sa bude hlasovať 24. Vypočutie bude trvať približne 2,5 hodiny No a vypočutie sa budeme mať rozdelené na dve časti. Každá jedna skončí e, možnosťou klásť otázky a odpovedať. Experti budú mať 10 minút rečnícky čas. To je informácia pre vás, naši stení hostia. Chcel by som poprosiť poslancov, aby obmedzili svoje príspevky na 2-3 minúty. Uvidíme, koľko času budeme mať. Ale dôležité je, aby rečníci mali dosť času na to, aby odpovedali na všetky otázky. Takže najprv by som začal našim spravodajcom, pánom Lande, Wernerom Langenom. Mohli by, by ste prosím na úved povedať, aké je vaše stanovisko ako vy vnímate túto oblasť? Ich möchte meine Muttersprache nutzen. Ďakujem, pán predseda. Využijem môj rodný jazyk. Chcem sa veľmi srdečne poďakovať za to, že toto vypočutie sa koná. Naše stanovisko má byť prípravou ďalšej legislatívy a je veľmi dôležité, aby sme počúvali expertov. Nie iba písomné stanoviska, ale chceme mať naozaj možnosť diskutovať Ďakujem panelu číslo 1, číslo 1 za to, že prijali naše pozvanie. Prvé oznámenie komisie je už trošku staršie, z 15. júla 2015. Parlament stanovil až v druhej polovici roka spravodajcu a aj moje stanovisko má už pár týždňov, je už vo všetkých jazykoch preložené. V návrhu správy e, sa orientujem vlastne podľa toho, čo už komisia predložila a sú tam zdôraznené určité body pre expertov. Nemáme e, veľký priestor na prezentáciu v prvej správe, čiže Ehm, z dôvodov kapacity tam nemohlo byť zapracované úplne všetko a po našom vypočutí začne plynúť lehota na predkladanie pozmeňovacích návrhov pre kolegov a po veľkonočnej prestávke e, s tieňovými spravodajcami z ostatných politických skupín urobíme prvé interné skúmanie s ďalšími zodpovednými osobami z výboru ITRE. Nový trh s energiou, to je vlastne cieľ, ktorý EÚ má už 20 rokov. Spomínam si ešte na 90. roky v oblasti elektriny um, a potom aj plynu sa robil tzv. unbundling, teda dekartelizácia. A dnešná reforma, ktorú si želáme, ide ešte oveľa ďalej. Má vzniknúť celoeurópsky trh pre elektrickú energiu. Má vzniknúť celoeurópsky systém pre, pre bezpečnosť dodávok energie a takisto spoločné stimuly by mali existovať, aby sa investovalo do obnoviteľných eh, energií, eh, do veľkých sietí prepojení, a tak ďalej. A postupne to má viesť k integrácii európskych trhov s energiou. Téma obnoviteľnej energie hrá poprednú úlohu v tomto kontexte. Súčasné energetické trhy e, sú v právomoci členských štátov. Štáty sú zodpovedné za energetický mix a politické ciele môžu byť odlišné v každej krajine, ale ja si myslím, že mm, správnym prístupom by tu bol práve európsky, celoeurópsky prístup a my by sme chceli tento celoeurópsky prístup podporiť, tak ako ho navrhuje komisia. A zároveň ale v tomto európskom prístupe by sa mali zohľadňovať národné zdroje energií, čiže nechceme odstrániť na 100% ani uhlie, ani jadrovú e, energiu. Nechceme 100% Um, stopercentne uprednostňovať jeden typ e, energie, ale chceme podporovať obnoviteľné zdroje energií. No a budeme samozrejme, ak chceme hovoriť o tom, do akej miery sú potrebné národné kapacity, e, nadmerné alebo nedostatočné a do akej miery môžu ovplyvňovať alebo aj narúšať európsky jednotný trh. V posledných rokoch bola tu tendencia členských štátov zavádzať kapacity, um, ich ochota k tomu stúpala. Sedem z členských štátov má uh, kapacitné mechanizmy, ale tie dlhodobo narúšajú jednotný trh s energiou. Trh s elektrickou energiou je podľa nás najlepší predpoklad zvýšenia bezpečnosti dodávok energie a preto štátne zásahy, ak je to možné, by mali byť redukované. správneho hľadiska Kapacitné trhy sú e, otázne. Máme pravidla štátnej pomoci. E, komisia začala pre tento dôvod v novembri aj konanie proti Francúzsku. Poznáte návrh, poznáte oznámenie, parlament diskutuje otvorene a my nakoniec v grémiu tohto nášho výboru ITRE musíme nájsť nejakú e, spoločnú líniu. Uvediem ešte e, pár dôležitých e, vecí. Je tu otázka, čo s regulovanými cenami, potom koordinácia prenosových sietí a prevádzkovateľov prenosových sietí. Ďalšia vec, ako e, odstaviť postupne výrobcov obnoviteľných energií od dotácií, takisto prevádzkovateľia distribučných sietí, aké majú úlohy, dekartelizácia v oblasti vlastníctva týchto distribučných sietí. Toto by sa malo zvažovať. To sú teda také hlavné hesla. Vidím, že som prekročil čas. Pán predseda, dávam vám opäť slovo. Ďakujem. Thank you very much, Mr. Ďakujem pekne vám, spravodajca. Takže toto boli vaše úvodné slova. Neskôr bude nasledovať diskusia. Prvý rečník nášho panela, ak dovolíte, rád by som vám ho predstavil. Ako viete, vnútorný trh s energiou sme vytvorili pre spotrebiteľov, pre priemysel, pre hospodárstvo, avšak bez výrobcov elektriny a obchodných platform na obchod s energiou by sme nemohli robiť nič, čiže ten trh s energiou by mal byť vytvorený tiež pre nich. Náš prvý rečník je pán doktor Alba Rios. Je to predseda Eurelectric Markets Committee, čo je sektorové združenie, ktoré zastupuje záujmy priemyslu v oblasti elektriny na celoeurópskej úrovni, ale vo svojej krajine v Španielsku je pán Albarios podpredsedom regulačných záležitostí v NDS, čo je elekt- elektrická, alebo teda firma, ktorá dodáva elektrínu. Čiže zastupuje tu sektor, ktorý je pre nás veľmi dôležitý, e, ktorý je na trhu naozaj zásadný. Ďakujem za slovo, pán predseda. Chcem sa poďakovať parlamentu a výboru ITRE za to, že ste nás pozvali na toto vypočutie. Na úvod by som sa pozrel na účet ktorý spotrebiteľ dostane, pretože to je to, o čom budeme dnes hovoriť. Na tomto gráfe vidíte, ako vyzerá priemerný účet európskej domácnosti za elektrínu, ako sa vyvinul od roku 2008 do roku 2014. Takže na účte, ako vidíte, platíme za tri veci. Všetci spotrebitelia e, za faktúru za elektrínu platia tri veci. Na jednej strane je to samotná elektrina, my tu voláme náklady za dodávku elektriny. Potom platia za siete, čiže náklady za distribučné prepravné siete, ktoré im elektrínu privádzajú domov. No a po tretie, platia dane a záležitosti súvisiať s politikou, čiže tieto častokrát nie sú priamo e, prepojené na dodávku energie. Ako to vidno od roku 2008 do roku 2014, e, ceny za samotnú elektrinu klesli o 7%, ceny za siete narastli o 18% a ten tretí prvok, dane a iné náklady tu súvisia s politikou e, narastli o 47%, čo znamená, že teraz v priemere vyše jedna tretina, takmer 36% toho, čo spotrebitelia platia, na svojom účte za elektrínu sú dane. V niektorých krajinách je to horšie. V Španielsku je to asi 50%, v Dánsku je to niečo podobné, v Nemecku je to číslo veľmi vysoké. Čiže v niektorých krajinách je tá situácia ešte horšia. Čo to znamená? Čo je to tá zložka daní a ďalších politických nákladov, ktorá tak rýchlo e, rastie. Znamená to, že umelo navyšujeme ceny elektriny, čo je ale problém, pretože elektrifikácia je spôsob dekarbonizácie hospodárstva. Pokiaľ sa chcete dopracovať k plne dekarbonizovaným energetickým systémom, tak je potrebné využívať oveľa viac elektriny než doteraz. Taktiež musíme nahradiť ropu, plyn, uhlie elektrinou. E, či už ide o domácnosti, o priemysel alebo o dopravu a musíme sa ubezpečiť, že výroba energie je nízkouhlíková. Takže pokiaľ bude elektrina drahá, občania budú uprednostňovať ropu alebo zemný plyn na to, aby si vykúrili dom, čo však nedáva vôbec zmysel z hľadiska udržateľnosti. Ale budú používať benzínové autá namiesto elektrických aut a to tiež nedáva zmysel. Takže tieto náklady spojené s politikou a dane umelo navyšujú cenu za elektrinu. A spotrebitelia vidú stále narastajúcu sumu na ich e, účtoch, s ktorou nemôžu nič robiť a nemôžu reagovať na ceny energie na trhu. Keď sa pozrieme na situáciu v európskych krajinách, tak väčšina nákladov na politiku vyplýva z podpory E, no, obnoviteľných zdrojov energie. Do toho sa veľa investuje. Zaujímavé je, že ciele obnoviteľného rozvoja boli definované ako isté percento. E, skutočnosť je taká, že väčšina obnoviteľných zdrojov energie sa zapája do systému elektriny a väčšina nákladov na vytvorenie e, obnoviteľných zdrojov energie e, sa platí, e, splácajú spotrebitelia energie a nie spotrebitelia plynu či ropy. Preto je tiež elektrina drahšia. Čiže čo sme sa z tohto poučili? Poprvé, pokiaľ vieme, že tieto náklady rozvoja v obnoviteľných zdrojov je zásadný a pokiaľ vieme, že v nízkouhlíkových systémoch v budúcnosti bude veľa obnoviteľných zdrojov energie, oveľa viac než teraz, tak by sme sa mali posnažiť, aby tieto obnoviteľné zdroje boli efektívne a konkurencieschopné. Čo by znamenalo, že obnoviteľné zdroje budú integrované na trh, posilní sa ETS, čiže systém obchodovania s CO2 emisiami. Poslali, vyslali sme silný signál, ktorý by pomohol rozvoju obnoviteľných zdrojov energie. No a potom tie podporné schémy, ktoré existujú alebo ktoré ešte vzniknú v budúcnosti, tak tie by mali byť založené na e, potrebách trhu, mali by byť efektívne a mali by garantovať dodávku konkurencieschopnej elektriny. Druhý prvok, ktorý ste videli na prechádzajúcom grafu, je, sú náklady na siete. Ten, tieto narastli o 7, 18 keď zoberieme do úvahy, nakoľko za tie roky narastla naš, naša spoločnosť a naše hospodárstvo, tak to znamená, že tie náklady na siete boli takmer stabilné, čo dáva zmysel, pretože regulácia sietí sa pokúša e, kontrolovať investície, redukovať náklady a robiť veci najefektívnejším možným spôsobom. Čo však zrejme nestačí, pokiaľ chceme integrovať obnoviteľné zdroje, pokiaľ chceme, aby spotrebitelia reagovali na vývoj na trhu. Pokiaľ chceme systém elektriny, ktorý je udržateľný, tak potrebujeme siete, ktoré sú oveľa automatickejšie, inteligentnejšie než teraz. No a to si vyžaduje investície, vyžaduje si to inováciu. A vo väčšine európskych krajín schémy regulácie sietí nie sú dostatočne e, stimulované nedostatočne stimulujú inováciu, automatizáciu, či tú transformáciu, ktorú potrebujeme e, v prenosných a distribučných sieťach, aby sme sa dopracovali k nízkouhlíkovému systému energie. Tretia zložka je samotný náklad za elektrinu. Väčšina nákladov za elektrinu je veľkoobchodná. Toto je vývoj veľkoobchodných cien v Nemecku v rokoch 2009 až 2016. Takmer kontinuálne to klesá, ako vidíte. Teraz sa nachádzame na úrovni cien, ktorá je niekde medzi 20 alebo 25, respektíve 30 eur za megawatt hodinu, čo je naozaj veľmi nízka cena. Ne, nenakopáva to žiadne investície, žiadne efektívne investičné rozhodnutia ani to e, nepris, prispieva k rozvoju systému, či už ide o obnoviteľné zdroje alebo nejaké iné. Za takéto ceny sa nedá nič vybudovať. Možno mi poviete, že máme veľa kapacít, možno v niektorých, aspoň v niektorých krajinách, avšak realita je taká, že aj tam, kde máme veľa energetických systémov, tak potrebujeme naozaj veľkú kapacitu, potrebujeme kapacitu vytvárať ktorá by tam bola, pokiaľ nesvietí slnko, keď nefúka vietor. A na to potrebujeme ďalšie kapacity a za aktuálnych cien sa nám toto vybudovať nepodarí. Jeden z dôležitých prvkov na to, aby sa vybudovala alebo udržiavala táto kapacita, pokiaľ už existuje, riadne fungujúci veľkoobchodný trh. No a základný prvok takéhoto funkčného veľkoobchodného trhu e, je pohyb cien. E, keď je vysoký dopyt a nízka ponuka, tak ceny musia narásť a naopak samozrejme to je základné pravidlo mm, fungovania trhu. Avšak problém je, že k tomuto pohybu cien v princípe nedochádza. Existujú stropy, ktoré stlačili náš trh dole a zabránili tomu, aby ceny dosiahli také úrovne, aké dosiahnuť mali. Taktiež si musíme položiť otázku, nakoľko je uskutočniteľný tento pohyb e, cien, či i takýto pohyb vlády umožňa. Nesmieme zabúdať na to, že pokiaľ máme pohyb cien, tak je to preto, že existuje riziko prerušenia dodávky energie. Je to politicky akceptovateľné? Väčšina sa z nás zhodne na tom, že stropy na cenách by sa mali odstrániť. Avšak e, tieto stropy sa sotva kedy dosahujú. Je tu veľa fóriem výroby, ktoré nezod, nezávisia od trhových cien na to, aby prežili. A čo z toho vyplýva, že nedojde k pohybu cien na trhu čiže investičné signály pre ďalších výrobcov energie zaniknú. Takže e, v zásade často sú nepostačujúcim e, e, driverom pre zmenu a teda ja by som chcel povedať, že je treba sa vyvarovať tomu, aby sme si mysleli, že toto bude dostatočným eh, tlakom. A eh, vo všeobecnosti treba povedať, že eh, tu musíme mať tri prvky. Musíme mať trh pre energie, potrebujeme mať trh pre flexibilitu a vyvažujúci trh, ktorý zabezpečí, že naša generačná kapacita je schopná sa prispôsobiť dopytu a naopak. A v niektorých relevantných prípadoch potrebujeme mať trh s kapacitami, ktorý nám zabezpečí e, potrebné kapacity a budú tam aj e, vlastne e, možnosti investícií. Musia tieto tri typy trhov byť integrované, to byť spoločné princípy, ciele, cezhraničná účasť a podobne. Takýto regionálny aspekt je základný. Myslíme si, že e, sú dôležité regionálne e, štúdie adekvátnosti na to, aby sme zistili, či e, systém a trh v určitom regióne nám prináša to, čo potrebujeme, alebo či potrebujeme nejaké dodatočné prvky ako kapacitný trh. To sa deje na základe regionálneho hodnotenia, ktoré musí zohľadňovať realitu na trhu, ktorá musí zainteresovať e, všetkých, e, musí zohľadňovať všetkých zainteresovaných e, partnerov a musí zohľadňovať skutočnú realitu investičných potrieb. A tiež treba, aby operačná stránka systému bola koordinovaná na regionálnej úrovni. A posledný bod – tam, kde máme eh, eh, kapacitné trhy, niektorí povedia, že toto by eh, ceny malo povedať nahor. Nie, ak by to bol správne nastavený trh, napríklad, kde je príliš veľa kapacity, tam by to bolo na úrovni 0, alebo niekde, Ide jednoducho iba o to, aby sa volatilné e, ceny pretavili do niečoho stabilnejšieho, čo by bolo ľahšie predstaviteľnejšie e, v investície. Takže ak sa to správne zrealizuje, neznamená to zvýšenie cien, neznamená to e, zvýšenie platieb pre našich spotrebiteľov. Ďakujem. Náš druhý rečník zastupuje e, trh s obnoviteľnými energiami. Je to e, pani Fuke, je tiež partnerkou v advokátskej firme Becker Büttner Health a vedie bruselskú kanceláriu tejto e, firmy. Takže v prvom rade ide o teda národné asociácie pre obnoviteľné energie z členských štátov EÚ a e, ešte aj zastupuje jednu konkrétnu firmu. Nech sa páči, máte slovo. Thank you, Mr. Chairman. Thank you, Mr. Buzek. Thank you, Mr. Langen. Ladies and gentlemen, uh, it's, uh, it's my pleasure. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Uh, chcem uh, sa vyjadriť uh, v mene našej uh, asociácie národných federácií nezávislých výrobcov energie z obnoviteľných zdrojov. RF v budúcich eh, mesiacoch eh, sa budeme zaoberať eh, úlohou komisie, aby sme našli mm, správny model pre integrovaný trh s energiami v EÚ a aby sa teda správnym spôsobom postupovalo v prípade obnoviteľných zdrojov v jednotlivých členských štátoch. Chcem trošku spomenúť aj historický prístup, tam vidíme všetky systémy s e, e, elektrinou. V tomto prípade ide o Nemecko. Zdrojom je e, öko v Nemecku. Takže sú tu fázy viaceré. Teraz vidíme, že sa začína fáza, kedy čoraz viac energie z obnoviteľných zdrojov prichádza do nemeckého systému, ale aj do európskeho. Máme takisto náš eh, teda, eh, plán, čo sa od nás eh, očakáva. Ja dúfam, že to bude aj veľmi zaujímavá predloha pre našu diskusiu. Z nášho pohľadu aktuálna smernica pre podporu obnoviteľných zdrojov energií pravdepodobne mm, na medzinárodnom poli aj na európskom predstavuje veľký mílnik. Je to príklad pravdepodobne najväčšej podpornej e, e, schémy e, na regionálnej úrovni celosvetovo. Týka sa veľmi odlišných krajín s odlišnými východiskovými situáciami. A obzvlášť vďaka tomuto parlamentu v minulosti sa nám podarilo zabezpečiť veľmi kom, progresívny prístup. Prosím ťa, ktorý je to ten dokument? Ten musím sa znova otvoriť. A budeme sa zaoberať eh, teraz novými návrhmi A musíme nájsť eh, plne eh, funkčný, vyvážený trh napokon. V RFS sme toho názoru, že napokon nepotrebujeme kapacitné trhy, ale skôr sa musíme e, snažiť e, štrukturovaným e, spôsobom sa rozlúčiť s tými starými kapacitami. Mm-hmm. A toto musí, e, musíme teda štruktúrovanie e, pretlačať. Náš názor je, že krajiny by v tom nemali byť e, ponechané same na seba. A bolo by dobre, keby parlament mohol niečo podobné iniciovať ako, ako v prípade uhlia a ocele svojho času bolo to jasné, bolo to dobre štrukturované svojho času, keď bola uh, kríza v lodiarenskom priemysle, ja som bola mladá, na pod, na, potom sa potom rozšírilo aj do Polska, aj po Balckej oblasti. Mm, trvalo to, ale podarilo sa to vyriešiť. A teraz je potrebné uh, takto podobne uh, spojiť naše síly a uh, zaoberať sa tým, ako odstraniť naše trhy od tejto starej kapacity. To je veľmi zložitá téma Týka sa to aj cien, aj investícií, ochoty investovať. A potom by som prešla ešte k ďalšiemu bodu, ktorý čoraz častejšie počúvam. Ľudia hovoria, že teraz sa nadišiel e, čas, kedy môžu obnoviteľné zdroje e, e, stať na vlastných nohách a už nepotrebujeme žiaden prioritný trh Pokiaľ ide o teda, aj ostatné zdroje, ja si myslím, že to by bola obrovská chyba, pretože pre nás politický e, e, e z e, tejto aktuálnej smernice vytvoril predvídateľnosť v mnohých členských štátoch a máme tu záväzné ciele, je nám ľúto, že už e, po roku 2020 e, nebudú záväzné na národnej úrovni, pokiaľ sa o to neposnaží tento parlament. Tento trejší e, balíček obsahoval viacero veci. Dobre plánovanie, predpovede a takisto aj mechanizmus prémií a potom prioritný e, prístup na e, trh, e, to bola tá tretia vec, bolo to zosúladené s úpravami o, o trhoch s energiami aj so smernicou obnoviteľných zdrojov. A neudialo sa to len tak. Európska rada, Európsky parlament videli, zanalizovali veľmi dobre situáciu, e, že e, bolo potrebné na to, aby sme tu mali e, dobrú účasť obnoviteľných zdrojov energii v národnej sieti. Musíte zabezpečiť konektory, musíte zabezpečiť dobré pripojenie na sieť, musí byť možné ďalej teda takúto energiu na trh dodávať a skreslenie na trhu, e, ktoré sme zašli v mnohých krajinách s monopolistickou štruktúrou. E, zmenilo potom tam, bola, e, potom tam prišli noví na trhy, ale veľmi, veľmi v mnohých krajinách sa stretávame s tou oligopolnou štruktúrou. A v takomto prípade by sa nikdy nepodarilo E, tak podporiť obnoviteľné zdroje energie v krajinách ako Nemecko, keby sme tu nemali prioritný prístup. Prvé, e, prvý nemecký e, zákon v tejto sfére sa zabral práve týmto prioritným prístupom. Takže máme tu takýto úspech, napríklad aj v krajine nášho spravodajca bol tam podiel 6,5 svojho času v roku 2014 sa to zmnohonásobilo na 14 e, aj v Nemecku, v Dánsku a v mnohých ďalších e, nájdete naozaj vynikajúce príklady. V niektorých e, krajinách to nie vždy funguje dobre v každej sfére, napríklad v Nemecku v oblasti biomasy máme rezervy, ale ide, eh, ide o to, aby eh, sme boli v súlade aj s teda záväzkami záväzkami eh, EÚ, pokiaľ ide o dekarbonizáciu. Ide o to, aby sme dožiavali závisky z Paríža. Aj preto RF by vás chcel požiadať, aby ste boli veľmi opatrní, pokiaľ by išlo pri manie iných krokov. A pokiaľ ide o národné podporné schémy pre obnoviteľné e, zdroje, e, treba povedať, že vidíme tu, zažívame to aj čoraz viac e, kooperácie. Ako právnička musím povedať, momentálne pracujem pre vládu na kooperačných dohodách s susednými krajinami, pokiaľ ide o spoločné aukcie a podobne. Takže je tu taká prirodzená evolúcia v mnohých regiónoch Európy. Toto by sme nemali zastavovať. Mali by sme to sprevádzať e, správnym spôsobom. Čo samozrejme je veľmi zložité, je, že e, tu máme krajiny, ktoré e, išli späť, mysleli si, že možno nemajú dostatočnú ekonomickú silu, alebo zacúvali aj kvôli tlaku strany trojky a tak zmenili svoj podporný mechanizmus pre obnoviteľné zdroje. Pre nás je to smutný príbeh, lebo strácajú príležitosti možnosť modernizácie práve v oblasti e, udržateľných e, zdrojov a takisto e, stratili aj možnosť tvorby pracovných miest v zelenej sfere hospodárstva. Ak sa, tak, ak sa bude jeden nesprávny krok týmto smerom, tak to bude, pociťujete veľa ďalších rokov a retroaktívne zmeny si vyžadujú čas. Napríklad takýmito príkladmi sú Bulharsko či Španielsko A takéto zmeny predstavujú naozaj jed pre ekonomické investície. Teraz vám ukážem e, to, čo sa deje na e, trhu z dôvodov e, prítomnosti obnoviteľných zdrojov energií. Treba povedať, že neexistuje ideálny trh, je skreslený, je tam príliš veľa alebo staré kapacity um, a tak ďalej, ale predsa len tu máme nový systém eh, na trhu s elektrickou energiou s mnohými eh, píkmi a musíme sa zaoberať eh, flexibilitou. My a spotrebitelia musíme na tom popracovať. Musia tak udiať efektívne z pohľadu nákladov, a, a momentálne sú ceny veľmi nízke, napríklad pokiaľ ide o, o offshore. E, to, do čoho treba investovať teraz, je e, uchovávanie e, energie napríklad. A mali by sme sa sústrediť teda na to, aby sme pokračovali trvalo udržateľne tým správnym smerom. A teraz už by som vám rada poďakovala a ukončila moju prezentáciu. Ďakujem veľmi pekne. Teraz e, tretí rečník, pán e, Tobias e, Paulu, hlavný strategický pracovník v European Energy Exchange. Jedna, je to jedna z vedúcich platformiem obchodovania s energiou v Európe, možno najväčšia. Pokiaľ vieme, obchodujete aj s eh, eh, emisnými eh, kvótami, nielen teda s elektrinou. Takže nech sa páči, pán Paulun, máte slovo. Ďakujem vám pekne za pozvanie, ďakujem pánovi Langenovi za prípravu tejto správy, ktorá z nášho pohľadu je už veľmi komplexná. Chcel by som sa podeliť o e, pohľad e, zo strany European Energy e, Exchange. My pôsobíme v oblasti trhu s elektrinou aj plynu. Robíme, teda, zabrame sa aukciami, takže obchodujeme s týmito kvotami a sústredíme sa teda na elektrinu. Nie sme len súkromná firma fungujúca na trhu, sme aj verejnou e, inštitúciou a berieme si, berieme si veľmi k srdcu e, úlohy, ktoré pre nás tohto vyplývajú, e, úlohy ako transparentnosť, ceny pre všetkých, ktorých to zaujíma, nie sú to účastníci na trhu, aj všeobecná verejnosť napokon a chceme zvyšovať aj konkurencieschopnosť a likviditu a hospodárskú súťaž na trhu. Um, E, vy poznáte IP, ktorý e, e, vypracová referenčné ceny pre Európu a takisto je možné vypracovať kontrakty pre individuálne dni, mesiace a roky až teda do 6 rokov do budúcnosti. Toto všetko robíme. Hovorím vám to preto, pretože keď sa pozrieme na čísla o trhu, nielen výmena je v centre, ale aj fungovanie trhu, spôsob, ako funguje. Viac než 3000 terawatt eh, hodín eh, sa vyobchodovalo u nás minulý rok. Bolo to viac než 100 eh, miliard eur v objeme ako hodnota a je to teda platforma s veľmi dobrým dohľadom, má vplyv na účastníkov na trhu krátkodobý, pokiaľ ide o riadenie produkcie a dopytu a zvyšovanie flexibility, ale aj dlhodobo ako pokiaľ ide o investičné signály. Správa, ktorú pripravil pán e, e, Lanen, ide určite správnym smerom a e, správne, je správne nastavená. Hovorí o trhových signáloch bez politických vplyvoch a ide tam aj o krátkodobú flexibilitu, ale aj o dlhodobé aspekty, ktoré sú takýmto smerom popísané. Uh, Ide e, aj o to, aby sa posilnila sieť a e, regionálna e, spolupráca. To, to je kľúčové pre integrovaný trh v EÚ. Dôležitá je tiež skutočnosť, aby z trhu vychádzali podporné schémy pre obnoviteľné energie a boli tiež koordinované na európskej úrovni. A trošku by som chcel prejsť požiadavkami, ktoré vidíme ako kľúčové pre e, nový e, dizajn e, trhu s energiami. V prvom rade cenotvorba vychádzajúca z dostatku alebo nedostatku, to je dôležité pre trhový dizajn. Cenový signál je takto viditeľný všetkým účastníkom na trhu, všetkým generátorom v reálnom čase je takto možné e, obchodovať s e, energiou a podľa toho e, sa riadiť aj vo svojej ponuke, aj do, dopite. Cenové výchylky krátkodobo nemajú negatívny vplyv na to, čo platia napokon spotrebitelia. Pre tieto ceny tu je dôležitá, dôležitý dlhodobý aspekt – hedging viacero rokov dopredu je veľmi dôležitý. Čím e, viac krátkodobo e, dovolí fluktuácia e, cieľ a čím väčšie sú teda cenové píky na trhu, výchylky, tak tým efektívnejší je trh a teda to má pozitívny prínos pre spotrebiteľov. EEX vyvinul tiež určité nástroje, ktoré umožňujú e, transformáciu e, týchto výchyliek do dlhodobých e, možností príjmov. Takže je možné obchodovať s dlhodobými ako keby garanciami, ktoré predstavujú záruky voči týmto cenovým výchylkám. Keď niekto chce kúpiť novú elektráreň, musí byť schopný predvídať e, presný časový okamih, kedy prídu e, maximálne ceny v budúcnosti, ale to je nemožné a keď sa predáva tento poistný produkt, ktorý som spomínal, je možné sa pripraviť na cenové výchylky a to je e, stimul, aby sa investovalo do, do novej flexibility. Čiže takto by trh bol pripravení prevzať úlohu, ktorý ktorú vlastne už plní dnes a v budúcnosti by mohol narásť podiel obnoviteľných energií. Takže my chceme, aby existoval politický a regulačný systém, ktorý by akceptoval e, sledovanie týchto cenových informácií a aby sa cenové informácie poskytovali cez trh ako stimul v krátkodobom aj dlhodobom výhľade. Nemyslíme si, že e, by sme sa mali spoliehať na dodatočné kapacitné mechanizmy, nové okrem tých, ktoré už existujú dnes. RES, podporné systémy pre obnoviteľné energie by sa mali opierať o trhové princípy, čiže mali by byť integrované plne do trhu. Nástroje na toto už existujú. Uh, jeden z nástrojov sú tzv. cap futures, ktoré som spomenul, tento finančný nástroj, ale aj agregátory napríklad a iné faktory, ktoré poskytujú služby individuálnym výrobcom energie a môžu pomôcť tieto technológie priblížiť trhu. No a potom tí konvenční prevádzkovateľia konvenčných elektrární, tí sú samozrejme potrební, aby, aby existovala flexibilita, ktorú potrebujú obnoviteľné zdroje, čiže aj títo konvenční prevádzkovateľia musia byť aktívni na trhu a musí sa tam stretávať ponuka a dopyt. Jedna vec, ktorá ešte nie je dostatočne riešená podľa nás v správe, je, sú tie um, zóny veľkého likvidného trhu, kde je možné dávať ponuky, a aby, aby tam naozaj existovala rovnováha medzi dopa, dopytom a ponukou. Na malých a regionálnych trhoch to nikdy nebude možné. My musíme zvýšiť likviditu na vyššiu úroveň než sme e, dosiahli za posledných 20 rokov. Veľké a likvidné trhy jednoznačne potrebujeme. Samozrejme, rozširovanie sietí je predpokladom týchto veľkých trhov, ale keď e, rozširovanie sietí zaostáva, musíme hľadať alternatívne dočasné opatrenia, ale nemali by sme e, prestať integrovať európske trhy. No a teraz ešte definícia bezpečnosti dodávok energie. Keď sa na to pozeráme z európskej úrovne, vidíme, že môžu existovať efektívnejšie a lacnejšie riešenia s rovnakou úrovňou bezpečnosti energetických dodávok, než keď sa to robí na národnej úrovni, keď sa eh, energetická bezpečnosť rieši na národnej eh, úrovni. Členské štáty už vyvíjajú iniciatívy užšej spolupráce, to vítame, ale Chceme ešte viac regionálnej koordinácie, aby sa neprekročili um, kapacitné mechanizmy, aby ich nebolo viac, ako je potrebné. No a dnes vlastne už existuje veľkoobchodný európsky trh, ktorý poskytuje cenové signály na európskej úrovni a tam sa ukazuje, že zatiaľ neexistuje nedostatočná kapacita. Keď sa na to pozrieme na európskej úrovni, samozrejme. Takže ak by sme mali implementovať všetky tieto navrhované opatrenia, ktoré sa uvádzajú v správe, tak si myslím, že už by sme nepotrebovali žiadne dodatočné dlhodobé kontrakty. Trh dnes funguje, počet účastníkov, aktívnych účastníkov trhu je najvyšší v histórii Viac ako 400 účastníkov na našich trhoch je aktívnych a ešte viac je ich v skutočnosti, lebo nie všetci sú na burze. Takže hospodárska súťaž sa neustále zvyšuje a my chceme, aby ste naozaj sledovali tieto cenové signály, ktoré poskytuje trh, krátkodobé signály aj dlhodobé signály. Ďakujem. Ďakujem. Váš prejav bol veľmi zaujímavý. Všetky tri prejavy boli veľmi zaujímavé. Ďakujem rečníkom. A teraz budeme, e, bude nasledovať kolo otázok a odpovedí a potom budete odpovedať na otázky. Pán Langen, spravodajca, nech sa páči. Mám pre každého jednu otázku. Pán doktor Albarios povedal, že keď sa zredukujú dania a politické zásahy, tak to je najlepšie, čo môžeme urobiť, aby sme dostali rozumné koncové ceny. Ale zároveň ste ukázali v tej vašej prezentácii, že podľa vás by bolo najlepšie mať nie iba energy only uh, marked, uh, ale určité skromné kapacity. Podľa mňa je to protirečenie. Chcete integrovať na trhu uh, obnoviteľné energie, ale zároveň chcete dlhodobé trvalé uh, kapacity z konvenčných zdrojov. Druhá otázka pani Fuke. Vy ste povedali, že prednosť pri napájaní do siete je dôležité, dôležitá, ale nepočul som od vás to oceňovanie alebo e, platenie za, dodávo, za dodávky e, energie do siete. Čiže aký je vzťah medzi prednostňou a tým platením. No a pán Tobias Paulún, problémom je ten aspekt intraday – vy ste hovorili o dlhodobosti, krátkodobosti kontraktov. Ako sa nám môže podariť priblížiť to obchodovanie reálnemu času? Aký môže byť najväčší skos medzi potrebou a medzi e, skutočným obchodom, kedy, kedy sa sprístupní tá energia? Ďakujem. Aké máte skúsenosti na burze? Ďakujem teraz pani Kumpula Natri. Ďakujem za túto zaujímavú prezentáciu. Bohužiaľ, Pán Zadunadu e, tu nie je ako tieňový spravdajca. Ja to nemôžem za neho prevzať, ale chcem sa poďakovať za dobrú základnú správu spravodajcovi. Budeme na tom pracovať. Kapacitné trhy to je veľká téma, budeme na tom pracovať. Ja som videla ako sa spravajú energetické spoločnosti dnes. Najskôr chcú byť oslobodené od daní a potom žiadajú zaručené peniaze. Čiže vzdáme sa trhovej ekonomiky na trhu s elektrinou alebo nie. Bola by škoda, keby sme išli týmto smerom, podľa mňa. My sa snažíme o nový dizajn, interkonek- interkonektory a tak ďalej. Ale ja sa pýtam, či máme sa vzdať trhu a povedať, že iba kapacitné mechanizmy to vyriešia. Podľa mňa prídu nejaké technológie, aby sme sa tomu e, vyhli, ale ak nie, tak musíme sa pozrieť na realitu. A ako posledný prostriedok, poslednú možnosť musíme pristúpiť ku kapacitným mechanizmom, ale musí to byť otvorené rôznym, e, rôz, rôznym účastníkom trhu rôznej veľkosti. Tá, tento spis New Energy Market Design, to v podstate by sa malo asi volať e, nový dizajn trhu s elektrinou, pretože my nehovoríme o energii, vo všeobecnosti hovoríme o elektrickej energii. Ten nemecký prípad, keď sa pozrieme na nemecký energetický transfer, e, nová vec tam je biomasa, ale otázkou je, chceme, aby Európa mala zodpovednosť za nerovnováhu alebo nie? Ak niekto bude napájať elektrínu do siete, ktorú nikto nepotrebuje, bude za ňu aj tak platený? Má, má za to Európa prevzať zodpovednosť? Ja nerozumiem tomu, ako to funguje. Ja som zo živého e, laboratória my máme hospodárskú súťaž, nejaké dotácie, aj cezhraničný prvok. Nordpol existuje už dlhé roky a my tam vidíme, ako to funguje. No a posledný rečník. Bolo by ideálne zrušiť všetky dotácie, ale zatiaľ um, nevieme, ako ich odstrániť. Nie je to čierno problém, nemôžeme okamžite odstrániť všetky dotácie, potrebujeme možno inteligentné dotácie, ktoré sa budú adaptovať e, regiónom, ich potrebám, či tam je voda, či tam je biomasa, podľa toho vyvíjať dotácie. Možno by sme mali zmeniť nadpis tejto správy. Ďakujem, pán Telička. Ďakujem, dámy a páni, ďakujem za prezentácie. Chcem sa poďakovať za návrh správy pana Langena. Stojí na dobrých pilieroch. Keď sa pozrieme na trhy s energiou alebo s elektrickou energiou, vidíme ťažkú situáciu. Faktom je, že dnes, keby som bol vlastníkom spoločnosti, nemal by som žiadne dôvody investovať, žiadne stimuly investovať. Keby sme si urobili graf, tak by sme videli, že nenájdeme žiaden zdroj energie, žiaden sub- subsektor, kde by bolo ekonomicky výhodné investovať. To je situácia, e, ktorá je komplikovaná, je naozaj najvyšší čas – Dúfam, že táto správa tomu napomôže, aby sme poskytli skutočný e, stimul, aby sa vytvoril nový dizajn trhu s elektrickou energiou. Nebudem zachádzať úplne do detajlov, ja predložím návrhy k návrhu správy, ale chcem zdôrazniť, že najdôležitejšie je že sa zhodujeme v tých hlavných líniách. Využijem vašu prítomnosť na to, aby som položil pár otázok. Pán Albarios, vy ste nehovorili o zónach, nevšimol som si. Tie tzv. bidding zones, obchodovacie zóny, um, mohli by ste niečo o tom povedať? Pán Albarios, vy ste hovorili aj o kapacitných mechanizmoch. Ja chápem vašu pozíciu, ale možno by ste nám mohli poskytnúť e, podrobnejšiu odpoveď. Bude to využívané iba ako posledná možnosť? Aké by boli kritéria? Za akých podmienok? Ako dlho? by mohli existovať, by mali existovať kapacitné trhy? A rovnakú otázku kladiem aj pánovi Paulunovi. Dotácie sa takisto spomínali. E, chápem, čo hovoríte. E, chápem každého z rečníkov, ale napriek tomu toto skresluje trh. Nepovedal by som, že samotné dotácie, ale finančné nástroje. A E, ja ako Čech môžem povedať veľmi otvorene, že tieto dotácie boli zneužívané v niektorých členských štátoch, u nás e, to bolo v solárnom sektore. Chcel by som vedieť niečo o um, dotáciách, aký je váš osobný názor na dotácie. Pani Fuke, neviem, či som správne pochopil vašu pozíciu o, k integrácii obnoviteľných zdrojov Takže prosím, vyjadrite to trošku podrobnejšie. Ja to chápem, že vy ste za, za to, aby obnoviteľné zdroje odštartovali, tak povediac. O, konečne ja to vidím tak, že už odštartovali, že už sa to zahájilo. Ako to vidíte vy? Ďakujem. Pán Maragal, nech sa páči. Ďakujem za slovo. Tento panel je zaujímavý a takisto rôznorodý. Každý z vás e, zastupuje totiž svoj úrad, svoju inštitúciu a podľa toho sa odvíjajú vaše argumenty. Takže stručne k tomu, čo ste povedali. Kapacitné mechanizmy Povedzme jasne, to je narušanie trhu. Je to posledná hranica, je to útočisko systému, ktorý dúfam zmizne, pretože e, sa zakladá na tom, že je ohrozená bezpečnosť dodávok, ale v konečnom dôsledku je to o dotáciu, ide o dotáciu pre fosílne paliva. Keby sme mali dobre navrhnutý e, systém e, regionálnych e, systémov, teda lepší ako štátny, tak by sme rýchlo došli k záveru, že sa nachádzame v situácii nadmernej kapacity. Potrebujeme e, takisto prepojenosť, flexibilitu ale likviditu. Na tieto veci musíme tiež vytvoriť mechanizmy. To je základom diskusie, ktorú práve zahajujeme. Toľko som chcel povedať. A keď hovoríme o flexibilite, hovoríme o trhu, ktorý by mal priestor pre obnoviteľné zdroje, čo by samozrejme e, si vyžadovalo organizované dražby v reálnom čase. E, ten trh by mal fungovať deň potom a v prípade obnoviteľných zdrojov by sme mohli rozvinúť systémy na 15 minút aby sme mohli rýchlo zareagovať na obidve strany. A keď hovoríme o demand, demand, mindset management, um, to je naozaj najlepšie riešenie na to, aby priemysel, veľkí spotrebitelia, ale aj malí spotrebitelia, aby vedeli a aby mohli dobre reagovať na zmeny cien. Práve preto aby sa naučili, poučili, aby mohli zmeniť spôsob spotreby energie. Hovorili sme o tých dynamických cenách a taktiež hovoríme, že ceny musia odrážať relatívny nedostatok. Nedostatok musí e, sa zrkadliť v mechanizme cenotvorby. Aby sme rešpektovali toto, a ak to budeme rešpektovať, tak musíme vyslať aj signály odberateľom a správcom dodav, eh, pardon, dopytu, aby mohli, mohli reagovať na relatívny nedostatok. No a potom je tu ešte ďalšia vec, okrajová, ale musíme prispôsobiť našu inštitucionálnu mapu. Úloha ACERu musí byť posilnená a musí dostať schopnosť lepšie koordinovať národné regulačné orgány Takisto ENCO musí byť viac paneurópskym orgánom, musí byť nezávislejší na štátnych orgánoch. No a to je aj úloha regionov v Európe. Rečník prerušený. Predseda. Uh, rečník ešte žiada 10 sekúnd. V takých štátoch ako Španielsko musíme pokročiť, musíme oddeliť výrobcov a obchodníkov, pretože inak tá naša diskusia bude neúprimná. Ďakujem. Ďalšia rečnička. Ďakujem. Hovorí pani Ernst. E, stále nás zaujíma jedna tá istá otázka. Ako vytvoríme energetický trh tak, aby sa opieral stále viac a viac o obnoviteľné energie. Ako toto dosiahnuť, ako zrealizovať Parížskú dohodu a tak ďalej. To všetko sú tie najdôležitejšie otázky a musí to byť aj znesiteľné pre všetkých zúčastnených sociálne. No a mňa zaujímajú tri veci. Poprvé, ten kapacitný mechanizmus – Um, to musíme skúmať, sú tu rôzne pozície. Prvý a tretí rečník majú na to odlišné názory. Kapacitný mechanizmus. To hovorí aj veľa výskumných inštitútov, ktoré sa tým zaoberajú. Hovoria, že môže v dôsledku týchto mechanizmov dochádzať k regulačným chybám, stiažuje to transformáciu systémov. V takomto, na takomto trhu je ťažšie pre obnoviteľné energie sa etablovať, keď existuje kapacitný mechanizmus alebo sa ďalej rozvíjať. Čiže je veľa kritických pohľadov a ja by som od zúčastnených rada vedela, ako to vnímate? Čo si o tom konkrétne myslíte? Je vôbec potrebný ešte kapacitný mechanizmus? Môžeme z toho urobiť argument bezpečnosti dodávok, alebo musíme to odstraniť, ako povedala pani Fuke, všetky kapacitné, um, nadmerné kapacity alebo kapacitné mechanizmy musia byť um, odstránené, hovorí ona. Čiže musíme si na to vypracovať pozíciu, musíme byť dobre informovaní. No a ďalšie, ďalšia vec, národný energetický mix, keď na jednej strane povieme, že nevezmeme žiadne energie zvonka, tak ako môžeme dávať na druhej strane prednosť obnoviteľným energiám, čo si o tom myslí pani Fuke. No a posledná vec, dotácie. Pani Fuke hovorí, že je potrebné Mm, robiť určité zvýhodnenia pre obnoviteľné energie. Takže povedzte niečo o tých národných podporných systémoch. Ďakujem. A teraz zastupcovia politických skupín. Prosím, každý nech sa obmedzí na dve minúty. Pani Del Castillo. Ďakujem, pán predseda. Domnievam sa, že jeden z aspektov, ktorý je tu zrejmý, je dopad na špecifickú situáciu jednotlivých členských štátov. Ehm, v tomto kontexte každý členský štát má svoj vlastný systém trhu s energiou a vidíme, že tá situácia sa veľmi líši. V niektorých prípadoch sa niektoré štáty spoliehajú takmer výlučne na jadrovú energiu. Sú štáty, ktoré majú energetický mix, kde je len určitý podiel jadrovej energie. Potom sú štáty, ktoré sa rozhodli, že veľmi rýchlo skončia s jadrovou energiou. A preto sa energetický mix viac zaklada na obnoviteľných strojoch respektíve ten pomer je ešte väčší, potom sú krajiny, ktoré nemajú problém s prepojenosťou, iné štáty majú veľký problém s prepojenosťou, nemôžu sa spoliehať na prepojenosť, keď majú nedostatok energie. Čiže je to veľ, veľmi zložitá mozaika rôznych e, situácií. Ja si myslím, že cieľom nového usporiadania Um, ktoré, ktoré tu vlastne pripravujeme. Našim cieľom by malo byť vytvoriť minimálne spoločné usporiadanie. Nemôžeme čakať všetci jednotné usporiadanie trhu a v tom e, spoločnom usporiadaní si musíme stanoviť určité spoločné ciele ako dekarbonizácia ekonomiky, zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov, musíme zohľadniť zabezpečenie dodávok, musíme zohľadňovať konečné ceny. V konečnom dôsledku je to spotrebiteľ, ktorý musí platiť za naše rozhodnutia, ktoré príjmeme. Čiže keď sa zohľadnia všetky tieto faktory, chcem vedieť, či Máme nejaké spoločné menovatele, minimálne spoločné menovatele, ktoré by existovali, e, ktoré by, ktoré by priniesli pokrok v tom spoločnom usporiadaní. Ďakujem teraz pán Karinš. Ďakujem za slovo. Ďakujem všetkým rečníkom, predrečníkom. Ja sa pokúsim položiť niekoľko otázok. V princípe súhlasím s pánom Riosom, ktorý povedal, že to končí a začína s účtom za elektrinu a presne na to by sme sa mali sústrediť. Nedávno som hovoril s, kolegmi, s kolegami, boli sme v Amprione, to je nemecký operátor, ukázali nám tam úžasné tabuľky a v skutočnosti, aké majú takýto uh, e, dodávateľia s energiou je, keď nefúka vietor. A problém je, že oceňovanie pre investície je individuálne, nikto neinvestuje, avšak na tabulke sa ukázali e, rok a pol staré e, elektrárne, ktoré tam bolo číslo nula, pretože prevádzkovateľia viac prišli o to, prišli bez peniazy, keď ich neprevádzkovali, než keď ich prevádzkovali. Čiže politické rozhodnutie mať jadrovú, nemať jadrovú elektráreň, Eh, je tu vždy, je tu vždy len diskusia, ale vidíme, že to má naozaj reálny dopad. Fyzika je fyzika. Investície sú potrebné. Eh, moja otázka na pani Fúke, prepašte, neviem, či som to vyslovil správne. Vravíte, že sa musíme sústredovať na obnoviteľné zdroje energie, čo je náš vrcholný cieľ. Avšak ako potom riešiť otázku cien? pokiaľ na to sa máme sústrediť, pretože som na vlastné oči videl operátora siete, ktorý nič nekupuje, nepredáva, jednoducho proste stále má 50 Hz frekvenciu, pokúša sa udržať kapacitu. A to je naozaj problém z reálneho sveta, to nie je žiadny vymysel. A druhá otázka na pána Diosa Pavlona. Aký je podľa vás rozdiel medzi tým, čo hovoril prvý ročník o kapacite trhov a o budúcnosti obchodovania. Ja som to pochopil následne. Kapacitný trh, ten sa nastavuje na nejaké 3 roky, ako riešiť investície. Ďakujem, pán Paul Rubik. Ja recht herzlichen Dank, äh, Herr Vorsitzender. Ďakujem, pán predseda. Jedna z najdôležitejších otázok je, äh, ak potrebujeme naozaj kapacitné trhy, je možné to organizovať v celoeurópskom obstarávaní, tak aby e, tí, ktorí ponúkajú najlepšie služby, aby mohli dlhodobo robiť tieto kapacitné trhy, aby tu znova nevznikli národné hranice. Ak chceme v strednodobom výhľade vytvoriť celoeurópsky vnútorný trh, tak potom nesmieme mať cenové zóny, ktoré sa budú zhodovať s národnými štátmi. Potrebujeme zóny, ktoré prekročia aspoň jednu národnú hranicu. Ak budeme implementovať opäť staré systémy, tak v tejto oblasti sa e, ne, neurobi žiaden veľký pokrok. No a moja otázka sa týka tohto, ako vnímate, spomenul to už aj e, kolega Karinš, e, možnosť e, zosúľadiť fyzické trhy a burzu, čiže aj ten časový súlad medzi fyzickým trhom a burzou. Toto bude dôležité v budúcnosti. A moja posledná otázka znie, myslíte, že by sme mali Acer a Berek zlúčiť? Je to podľa vás dôležité pre inteligentné siete aj napríklad telekomunikačný sektor, satelity. Vďaka satelitom môžeme získať informácie v reálnom čase. Je to priorita, táto integrácia pre vás do najbližšej budúcnosti? Eh. Ďakujem. Mohli by ste prosím vás odpovedať? Thank you very much for all... Ďakujem pekne za všetky otázky. je potrebný kapacitný trh, to tu zaznelo od viacerých z vás. Na to neexistuje jediná odpoveď a myslím, že pani Pilar de Castillo to veľmi dobre vyjadrila. Závisí to, závisí to od situácie v tej ktorej krajine, závisí to od situácie na trhu, závisí to od mnohých ďalších vecí. Neexistuje jediná fixná odpoveď. Kapacitné trhy nie sú ani dobré, ani zlé potrebujeme analýzu e, prípad od prípadu. Bola sa to analýza adekvátnosti a my potrebujeme hodnotiť okolnosti na trhu, na regionálnom trhu, nie na vnútroštátnom. Potrebujeme vypracovať analýzu trhu, potrebujeme zanalizovať, aké sú ceny, aká je úroveň existujúcich e, zariadení, ak, čo sa očakáva od takýchto zariadení, aby tieto prežili v existujúcom trhovom prostredí, čo sa očakáva, ako sa očakáva vývoj e, dopytu a tak ďalej a tak ďalej. A potom výstup takéto analýzy bude predstavovať úroveň adekvátnosti toho, ktorého trhu. V tejto chvíli členské štáty musia nastaviť tieto ciele adekvátnosti. Majú právo povedať, koľko e, chcú mať zodpovednosti vo filme a takmer nikto toto právo nezamieta. My si myslíme, že členské štáty by to mali robiť transparentným spôsobom, ktorý by sa dal porovnávať, používať rovnaké premenné, aby sme dokázali porovnať e, ciele, ktoré si nastaví jeden cie, e, pardon, jedna vláda a iná vláda. Potom by sme boli po, schopní porovnať situáciu na tom, ktorom trhu. Výstup z takéto analýzy by v niektorých prípadoch e, mohol byť, že je potrebný kapacitný trh. Áno, k tomu by mohlo dojsť. Pokiaľ by takýmto spôsobom bol zavedený kapacitný trh, je to potom stimul? Nie, je to jednoducho trh pre iný výrobok. Ten výrobok sa volá kapacita, nie je to ani energia, je to flexibilita, je to jednoducho kapacita. A náš systém potrebuje kapacitu, pokiaľ chceme mať istú mieru obnoviteľných eh, zdrojov, tak potrebujeme kapacitu ktorú môžu poskytnúť viacerí poskytovateľia. Preto kapacitný trh musí byť otvorený nielen výrobcom, ale aj skladovateľom a tak ďalej, pretože všetky tieto jednotky môžu zareagovať na potreby kapacity systému. To nie je stimul. Je to iný typ trhu, ten trh funguje v inom časovom horizonte No otázka znie, či je tento projekt šialený. Predstavme si, že je budúcnosť, že je rok 2050, keď sme sa podarili, dopracovali k plne dekarbonizovanému energetickému systému. Takýto systém veľmi pravdepodobne v mnohých krajinách bude predstavovať 100 obnoviteľných zdrojov energie. V niektorých krajinách môže byť jadrová, niekde nejaká iná, ale je veľmi pravdepodobné, že v mnohých krajinách budeme mať systém, ktorý je plne obnoviteľný plus systém skladovania. Čiže budeme mať systém, ktorý je založený na výrobe so zásadnými investičnými nákladmi a nebudú tam žiadne náklady za premené. Čiže budeme mať systém, kde ceny za ropu budú irrelevantné, pretože nebudeme používať ropu, kde ceny CO2 budú nerelevantné, pretože nebudeme vyrábať emisie CO2, čiže e, všetky náklady, ktoré budeme potrebovať na, štru, na štruktúru, budú fixné náklady. Takáto situácia je teraz v, telekom, v telekomunikáciách. Pred pár rokmi sme platili za počet informácií, ktoré sme prenášali, alebo za čas, ktorý sme, za ktorý sme používali linky. Teraz to nikto nerobí. Mám doma internet a nikto mi nehovorí, koľko informácií si môžem doma e, vyhľadávať. Je veľmi pravdepodobné, že v budúcnosti bude podobne fungovať aj náš systém energie a e, práve kapacita bude tá relevantná hodnota. Čiže sa musíme ubezpečiť, že máme taký trh, také nastavenie trhu, e, ktorému sa budeme môcť vydať práve týmto smerom. Bola to otázka situácie v Českej republike a v ďalších krajinách Strednej Európy. Čiže e, tieto krajiny sa pýtali na systém nastavovania cien alebo teda e, riešenia cien. Toto musí byť obmedzené politickými rozhodnutiami, štruktúrnymi, technickými e, obmedzeniami. Existujú procesy ustanovené v e, siede, ktoré, v sieti, ktoré nastavujú, ako by mali tieto schémy vyzerať a ako by sa mali upravovať, pokiaľ sa zistí, že nefungujú poriadne. Potom tu bola otázka týkajúca sa kapacitného trhu a budúceho trhu. Teraz máme budúci trh, kde sa dá e, obchodovať s energiou už 3 roky vopred. Viac to nie je. Po všeobecnosti väčšina investorov, takmer všetci, budú sa domnievať, že to nestačí na investície. Investori potrebujú ceny e, a signály, ktoré zachádzajú v čase ďalej. V tejto chvíle nemôžeme investovať, keď vieme pra, e, cenu za v budúcom roku či v cenu v roku 2018 potrebujeme oveľa väčší časový rozostup. Potom sú tu inteligentné siete, tie sú tiež dôležitou súčasťou. Pokiaľ chcete market, trh, na ktorom sa nielen výroba musí pri, prispôsobiť e, dopytu, ale aj dopyt sa musí prispôsobiť, tak potrebujeme takú sieť, ktorá toto všetko dokáže zvládnuť, ktorá vie zvládnuť všetku, všetko vyrovnávanie, vyrovnávanie rovnováhy v reálnom čase, ktorú potrebujeme, aby sme e, čelili všetkým týmto výzvam. <clears throat> Uh, Pokúsim sa zodpovedať na všetky veľmi zaujímavé pripomienky poslancov a poslankyň. Začala by som s tým, čo ste hovorili o pečorku. Myslím, že to bola naozaj realistická predstava, ktorú ste tu uviedli. V Európe existujú rôzne rýchlosti integrácie, či dokonca propagácie obnoviteľných zdrojov energie. A preto tu neexistuje jedno riešenie pre všetkých. Ani v rámci jednotlivých sektorov, akým je doprava, vykurovanie či elektrina, ani pokiaľ ide o rýchlosť rozširovania po v tom členskom štáte, v tom ktorom sektore. Už v roku 2001 ľudia v Európskej komisii chceli harmonizovaný podporný mechanizmus. No a tento systém sa však veľmi nevyužíval, veľmi sa neuplatňoval takže si nezískal podporu. A ja by som nechcela strácať čas opätovným objavovaním. Ten, ten dopad by bol tak malý, že by nám nepomohol dosiahnuť európsky cieľ minima 27 Privádza ma to k tomu, čo hovorila pani Lange. Pýtali ste sa, ako dlho potrebujeme, na ako dlho potrebujeme bezpečnosť cien. Ja by som povedala, že nežijeme v ideálnom svete a sektor energie je naozaj veľmi komplikovaná záležitosť, kde sa k cene energie pripočítava veľká miera daní, potom sú tu stimuly, ktoré nie sú alebo sú sotva internalizované a potom je tu povinnosť voči spoločnosti, to tiež treba povedať, že pokiaľ existujú regulované ceny pre domácnosti či priemysel. Pokiaľ napríklad podniky nemusia platiť náklady za siete, tak to, je naozaj, to sú naozaj veľmi rôznorodé prvky. A pokiaľ by ste tak či tak chceli do roku 2050 dosiahnuť mieru 100%, 100% mieru obnoviteľných zdrojov energie, tak potrebujete investičnú bezpečnosť. No, v prípade takýchto technológie sú to kapitálové náklady. Avšak musí existovať istý práh, kedy banka povie, že e, v tom a v tom čase to pokrývam ja. To by bola najefektívnejšia miera financovania, možnosť financovania. No a teraz by som ešte sa viedla k tomu, čo povedal pán poslanec zo Škandinávie. Súhlasím s vami, pôvodne som nechcela hovoriť o elektrine či obnoviteľných zdrojoch energie, a myslím, že aj e, správa pani Lange, aj vaša správa bude zdôrazňovať práve to, že existujú sektory, ktoré sa naozaj e, nehodia do sveta obnoviteľných zdrojov a to je vykurovanie a doprava. Musíme nájsť také, alebo teda vidíme, že Švedsko a Dánsku sú oveľa e, efektívnejšie formy dopravy a takže aj toto treba zmeniť aj v iných krajinách. Potom otázka, či je kapacita e, e, e, plynu v poriadku, pokiaľ prevádzkovateľ siete musí zachovávať rovnováhu štruktúry. Na to opäť neexistuje jednoduchá odpoveď. Boli ste v Amprione, to bolo v nemeckej oblasti. A my máme tiež ešte v systéme stále veľa uhlia. Máme jadrovú energiu. Vláda teraz zvážuje postupne odstaviť e, elektrárne na uhlie, ale možno by ste potom videli lepšie hyperfomické CHP z plynu, to budeme potrebovať. No a dostávam sa k tomu, čo robíme v rámci integračných nástrojov. Tam je toho naozaj veľa. A keď sa hovorí o trhu, tak sa mi páčilo, že ste mali tú predstavu stropov v obchode, avšak e, obnoviteľné zdroje energie sa zmenili stále viac je toho aj na úrovni domácnosti, aj priemyslu. Toto treba zohľadniť. Existujú miestne projekty domácnosti, družstiev a tak ďalej, ktoré umožňujú oveľa inšiu mieru, inakšiu mieru flexibility. No a aby sme zareagovali na túto flexibilitu, to je naozaj tá krása systému. Zaznamenali sme veľkú mieru pokroku, či už je to agregácia e, dodávok z menších útvarov a tak ďalej. Avšak jedna vec, ktorá naozaj narúša možnosť nového sveta kompletnej flexibility je mechanizmus kapacity a tieto ďalšie staré e, myšlienky. A pokiaľ teraz vytvoríte akúsi novú zoo, kde to zavriete, tak to bude utrpenie pre všetkých. Takýto systém nedáva žiadnu bezpečnosť tým, ktorí majú stále ešte uhlie v portfóliu. No a teraz by som prišla k stimulom. Súhlasím s tým, že pokiaľ ide o zmenu infraštruktúry, no a chcela by som povedať, že zmena k e, udržateľnosti, ktorú v Európe riešime, síce na iných rýchlostiach, ale robíme to aj globálne, toto zrejme spustí novú mieru e, stimulov. A to som aj mala uvedené na presvedke. Nemali by sme snívať jadrové elektrárne, či sa vám páči alebo nie. Ale tie naozaj veľmi staré jadrové elektrárne by mali byť z bezpečnosti dôvodov vypnuté už dávno. A to si bude vyžadovať veľa peňazí. Neviem, či si to komisia e, trúfne dať do ružového papiera, do ružovej knihy, proste, lebo tieto finančné prostriedky skrátka nemáme. Takže pokiaľ budeme chcieť bezpečný svet, tak za to budeme musieť zaplatiť. Avšak myslím si, že potom by sme mali žiadať o bežný program infraštruktúry, alebo teda na pomoc infraštruktúry pre postupné zatváranie jadrových elektrární a uhelných. Mali by sme veci nazývať pravými menami. Ďakujem, tretí rečník. Ďakujem, niektoré otázky boli podobné, čiže pokúsim sa ich zhrnúť do klástrov. Prvá otázka, pán Langen. Ak dovolíte, ja by som vašu otázku trošku preformuloval. Hovorili ste o trhu intraday. To nie je pro, časť problému, je to časť riešenia. Urobilo sa toho veľa za uplynulé roky, aby ten trh intraday sa priblížil ešte viac k reálnemu času. Dnes E, sa to už dostalo na čísla zhruba 30 minút v dodávku, dodávke. Pokiaľ ide o prihraničné oblasti, tam je to trochu viac, je to 60 minút, pretože tam si to vyžaduje vyššiu mieru spolupráce medzi prevádzkovateľmi. E, mali sme tu výborný príklad toho, ako takýto trh môže pomôcť bezpečnosti dodávok a efektívnosti Minulý rok počas zatmenia slnka, keď rezervné kapacity, ktoré nemecký TSO pred touto udalosťou nazbierali, tak to by nestačilo na to, aby sa pokryla pokrylo e, strmé stúpanie, ku ktorému došlo počas e, zatmenia. No ale prečo nebol žiadny problém? Bolo to preto, že títo poskytovateľia vedeli, že sa môžu spoliahnuť na tento intraday trh. Čiže toto ide ruka v ruke. Je to súčasťou bezpečnosti systému. Samozrejme, samotný intradem trh nemôže vyriešiť všetky problémy. Musí spočívať na naozaj veľmi silnom základe aj za hranicou toho vyváženého trhu. A myslím si, že práve tu by sme mali zvoliť prie európskejší prístup a otvoriť to aj účastníkom z oblasti obnoviteľných zdrojov. Ešte pár slov. Máme tu nové zmluvy, napríklad 15-minútové zmluvy. Aj tie boli zavedené, aj s tým sa dá obchodovať cez hranice. Toto všetko prispelo k naozaj veľkému nárastu likvidity na týchto troch a vidíme stále viac a viac hráčov ako priamých marketérov, ktorí sú aktívni na tomto poli. Potom tu ešte nie je vyriešené vyvažovanie 24 hodín 7 dní v týždni. Tam naozaj treba vyriešiť odpovednosť jednotlivých zúčastnených strán, aby sa navýšila likvidita ešte viac. One interesting... Potom e, tam povedal e, zaujímavý komentár e, v nás v správe, či ide o energiu alebo elektrinu. To je možno otázka iba znenia, ale chcel by som zdôrazniť jeden aspekt to nie je dôži, veľmi dôležité v správe, ale je dobré mať naozaj jasno v tomto oddelovaní napríklad pre klimatické ciele. Máme schému obchodovania s emisiami, tá by sa mala posilniť, aby sme e, tieto ciele z dekarbonizácie dosiahli. Nemalo by to byť súčasťou e, dizajnu e, trhu s energiou, to by len zvyšilo komplexitu. Celkovo je jednoduchšie mať len jeden cieľ a jedno opatrenie, ako ho dosiahnuť. A potom bolo viacero otázok eh, ku kapacitným trhom. Eh, možno eh, je to trošku zmetočné, o čom vlastne hovoríme, alebo iba teda o tých trhových otázkach, alebo jednoducho iba dotáciách. takže aby som to vysvetlil, z nášho pohľadu je veľmi jasné, že akýkoľvek trhový dizajn bude ten správny, musí odmeňovať kapacitu určitým spôsobom. To je veľmi jasné eh, na trhu s elektrinou. A zaujímavé je, že samozrejme eh, dizajn eh, aktuálny, ktorý tu teraz máme, už o niečom vypovedá. Napríklad ten balansovaný, vyvážený trh zatiaľ ukazuje taký najsľubnejší Takže možno by bolo dobré, keby sa ďalej e, rozvinuli e, tieto body. No a potom e, podporné schémy pre obnoviteľné zdroje energie v niektorých krajinách sú vytvorené tak, že podporujú investície do kapacít, nezávisle od toho, koľko vygenerovaného sa neskôr trhu predá. Takže kapacitné mechanizmy sú aj tu sa tiež potrebuje sú dodatočné e, dotácie, ak interferujú e, s cenovým e, signálom čisto energetického trhu. Z politických dôvodov alebo ekonomických alebo z akýchkoľvek, vždy bude možno dobre podporovať určité technológie, nové, vyvíjajúce sa ako pilotné projekty, aby sa dostali do situácie, kedy sú eh, na konkurencii eh, schopnej eh, úrovni. Nie vždy sa to dá, ale mali by sme to robiť takým spôsobom, ako to neinter, aby to neinterferovalo s trhom s teda čisto energiami. Takže možno vytvoriť situáciu, kde by mohol predávať energiu eh, na trhu a eh, tým sa vlastne dopracovať eh, k, práve k tomu rozdielu, ktorý mu tra, tra, chýba na to, aby bol konkurencieschopný. Nie všetky možnosti nám toto zabezpečia, možnosti podpory. No je tu rozdiel medzi obnoviteľnými energiami a určitými konvenčnými. Niektoré z tých konvenčných môžu byť veľmi e, flexibilné a tie sú hodné podpory, ale malo by sa to udiať rovnakým spôsobom, iba určitým, e, určitou kapacitnou e, platbou. Ďakujem chcem sa poďakovať všetkým našim rečníkom za ich celistvý prístup. A ďakujem za váš čas, ktorý ste s nami e, strávili. Bol veľmi užitočný pre náš výbor. Veľký aplaus pre vás. Straight forward, uh, because we are slightly short of time. Pokračujeme hneď e, e, ďalej. Nemáme dosť e, času. Takže druhá časť operátor je regulátory na teda, trhu s elektronami. Teraz prvým rečníkom je pán Peder Ostermark Andreasen, prezi, Pán Andreasen je zvoleným predsedom NCOE európskej e, siete tra, e, e, operátorov prenosných systémov. Tiež ste predsedom Energinetu v Dánsku. a Dánskej priemyselnej federácie. Tam si tiež členom členom e, rady. Takže zaoberáte sa e, teraz e, otázkou regulácie, pohľadom užívateľov, takže je to veľmi zaujímavé táto vaša perspektíva. A budeme sa teraz zaoberať dizajnom trhu s elektrinou. Ďakujem vám pekne, pán e, predseda, vážení členovia parlamentu. Som rád, že som dostal od vás pozvanie. Myslím si, že tento dialog medzi priemyslom a poslancami je veľmi e, užitočný, minimálne e, pre nás je tomu tak. Chcel by som teraz hovoriť trošku z perspektívy TSO E, správa pána Langera, e, Langera z našej perspektívy je e, veľmi dobrá, k tomu sa potom ešte neskôr dostanem. TSO v zásade vítajú európsku agendu a výstupy z COP21. Je to všetko veľmi jednoduché. Vieme, E, čo nás e, čaká do roku 2030, aký má byť podiel obnoviteľných e, zdrojov. 45 až 50 obnoviteľných zdrojov. Otázkou je, je to zaplatiteľné, je to realizovateľné. A odpovede zo strany TSO je jasné áno, ak sa to správne urobí. Tiež vítame náhľady komisie a parlamentu ako budeme e, vyvíjať ďalej e, trh. Ehm, jedna z vecí, ktoré sú naozaj potrebné, aby sme sa e, na túto mieru obnoviteľných zdrojov energie na úrovni 650 dopracovali, je zvyšovanie flexibility a túto šedom vyšrapovanú máte spotrebu a potom Modré je, modrá, modrá je e, ponuka zo strany vetra a e, iných zdrojov e, vnúteľnej energie. Ale napríklad Nemecko hovorí o tom, že to môže vyzerať aj horšie. Nejde tu len o pohľad zo strany systému, ale aj pokiaľ ide o distribúciu. Väčšinou sa to teda dostane do distribučných e, sietí a tie sa potom musia e, zaoberať všetkými týmito otázkami e, a my teda potrebujeme viac nástrojov v našom súbore nástrojov, aby sme sa dopracovali ďalej. Chceme toho viac, aby sme mohli integrovať viac obnoviteľných zdrojov do nášho systému mm, Nechceme e, vyfázovať obnoviteľné e, zdroje, práve naopak e, chceme, aby ich pomer v našom systéme bol väčší, ak sa budeme zaoberať oblasťou Priority Dispatch. Čo... A tu sa už hovorilo o tomto prioritnom prístupe. Dnes E, celkovo na tých dňových trhoch dostanú e, prioritnú, e, prioritnú pozíciu. V Dánsku je vietor veľmi verzatilný a je v dobrej situácii, aj keď teda nie je tam prioritná pozícia pre zabezpečená, ale obchoduje sa s ním najprv. ale potrebujeme potrebnú infraštruktúru eh, na to, aby sme nemuseli eh, napríklad eh, v niektorých fázach uzatvárať turbíny. Ale nie je to len o tomto, je to aj o dizajne trhu. A spôsob, ako zareagujeme na návrhy komisie a parlamentu, je, že by sme e, mali e, posilňovať tie cenové signály tak, aby e, tieto odrážali nedostatky systému. V ideálnom trhu cena produktu nesie všetky charakteristiky produktu v sebe, ale keď hovoríme o produktovej cene za elektrinu, jediné, čo nesie, je marketingový náklad na teda to napojenie e, elektrárne. Musíme tu teda e, zabezpečiť aj flexibilitu, aj cenu za nedostatkov. Spotrebujeme viac e, služieb, ktoré by súviseli s týmito hodnotami flexibility a nedostatku. Treba tu mať aj tie vyváženia e, vo forme cezhraničného obchodovania. E, nevidíme tu takú veľkú potrebu kapacitných trhov, ale potrebujeme mať e, trh pre flexibilitu. Flexibilita je dôležitejšia než kapacity v tejto oblasti. A tu zohrávajú dôležitú úlohu aj zákazníci. A preto voláme po kooperácii medzi TSO a DSO vo všetkých aspektoch. A e, závery e, k e, návrhu správy pána Langena. Môžeme podporiť vaše odporúčania. Zodpovedajú aj našim analýzam. Jedna z vecí, ktoré tiež navrhujeme, a to je tiež v vašej správe, pán Langen, je, že potrebujeme mať európsku metodiku pre systémovú analýzu. Takže nielen na úrovni krajín, ale aj regiónov aj na celoeurópskej eh, eh, úrovni. Ako mm, ja rád by som pomohol navrhnúť takýto eh, nástroj, ktorý mohol by mohol byť súčasťou budúcej legislatívy. Tiež, po čom toto volá, je väčšia kooperácia medzi krajinami TSO. TSO cezhranične už kooperujú 100 rokov. My sme tu boli ešte predtým, než sa vytvorila Európska únia, takže máme e, veľmi silné skúsenosti v tejto oblasti, ale keď sa, e, ako sa tak hýbeme ďalej, potrebujeme posilniť ešte našu e, kooperáciu a preto podporujeme veľa takýchto kooperačných iniciatív, pretože chceme posilniť plánovanie, monitorovanie a implementáciu A tu je potrebné vytvoriť aj nástroje na integráciu všetkých týchto obnoviteľných zdrojov do systému. Ale e, hovoríme aj, že e, konečná zodpovednosť za bezpečnosť e, e, dodávkov by mala, dodávok by mala byť na strane miestnych TSO a e, miestnych vlád. Myslím, že by ste e, e, to mali e, pochopiť tak, že my nie sme e, atomom, ktorý voľne e, pláva vo e, vzduchu, poletuje vo vzduchu. My závisíme silne od politickej a regulačnej podpory. Na úrovni EÚ a našich krajín to máme, ale keď sa pozrieme na úroveň regionov, tam tiež by sa mal vytvoriť regulačný a politický rámec, ktorý by napomáhal takéto regionálnej kooperácii. Toto je silné želanie z našej strany, aby komisia, parlament a lokálne vlády nám takúto politickú podporu vyjadrili. Už to takéto príklady máme, ale uh, dalo by sa to uh, podporiť. No a uh, vy navrhujete posilniť ACR, my sme toho istého názoru, myslíme si, že by to malo byť povinné a tiež by tam mala byť možnosť revízie existujúceho mandátu uh, ACR a ENCO Treba e, e, uzavrieť medzery, ktoré tu e, existujú a teda je treba popracovať na tej systémovej analýze a jej metodike. All of us and the European Commission is very important. Um, it is a uh, Ďakujeme veľmi pekne za túto jasnú prezentáciu, za jasný odkaz. Európska únia to potrebuje aj my, potrebujeme Eh, rozumieť jasne týmto veciam. A eh, teraz poviem, teraz pozvem eh, pána Donalda Van Beverena, ktorý je riaditeľom regulácia stratégie v EANDIS. Je to belgický prevádzkovateľ systému diálkového vykurovania. A ešte Chcem povedať, že máme tu aj pána Van Beverena, e, ktorý je e, inžinierom z univerzity v Chente. Ďakujem veľmi pekne. Chcem sa poďakovať za to, že tu môžeme predstaviť um, pozíciu prevádzkovateľa distribučnej sústavy. No a takisto budem vysvetľovať, do akej miery by mal byť zapojený koncový spotrebiteľ. Výzvy boli dobre popísané už zo strany iných rečníkov, decentralizácia, obnoviteľné zdroje, elektrifikácia. Čiže ako prevádzkovateľ distribučnej siete sme uspôsobili rôzne naš, naše mm, aktivity, riešenia, implementovali sme rôzne technické riešenia a e, postarali sme sa o úplnú dekartelizáciu. Ja nevravím, že Belgicko je e, vzorom, vzorovým žiakom v Európe, ale v jednej oblasti myslím si, že sme vzorovým žiakom a to v oblasti dekartelizácie. E, E, tá krajina alebo celkový obraz prevádzkovateľov distribučných e, sústav e, je veľmi rozmanitý v Európe, čo sa týka veľkosti, miery, do a akej sú siete inteligentné. To je naozaj v každom regióne a v každom štáte veľmi odlišné. Ale keď sa teraz pozrieme na energetickú zmenu, e, energetickú tranzíciu z, potreb, z pohľadu distribučných sietí, tak e, na distribučné siete pripadnú dôležité úlohy. Napríklad e, musíme byť neutrálnym sprostredkovateľom na trhu energetická účinnosť, inteligentné merače, správa údajov, manažment údajov, takisto skladovanie nie ako trhový nástroj, ale skladovanie e, ako riešenie technických problémov cez batérie napríklad. Takže otázka, či môže tieto aktivity realizovať prevádzkovateľ distribučnej siete by mala byť zodpovedaná tak, že to nie je čierno-biele do, e, do akej miery je tento prevádzkovateľ dekartelizovaný, to zohráva veľmi dôležitú úlohu. Čiže musí byť nezávislý a neutrálny. E, ak máme dať tomuto prevádzkovateľovi distribučnej sústavy nejakú úlohu, tak to prináša výhody aj nevýhody. Výhody sú také, že je to dobré pre rozvoj trhu, môže sa vyriešiť e, problém, čo bolo skôr sliepka alebo vajce, Napríklad pri tých elektrických automobiloch sú tu zaručené investície do infraštruktúry a je tu takisto aj interoperabilita, jednotnosť riešení. A sú tu aj nevýhody. Do akej miery, kam majú až zachádzať aktivity týchto prevádzkovateľov distribučných sietí, ako bude vyzerať kvalita služieb, aké budú inovatívne ako inovatívne budú pracovať títo prevádzkovateľia. Domnievam sa, že e, dopady prípadných nevýhod môžu byť e, znížené do veľkej miery, najmä ak je tento prevádzkovateľ distribučnej sústavy dekartelizovaný. No a ako odstrániť tie nevýhody? My sme ochotní a angažujeme sa, aby sme naše úlohy jasne vymedzili. Musí byť jasné, aké funkcie plníme a musíme takisto mať určité indikátory výkonu, aby sa ten výkon dal posúdiť a zároveň tu musí existovať aj manevrovací priestor pre inovácie, pretože bez inovácií určite nedosiahneme úspech. Predrečníkom chcem povedať ešte, že teraz už v Belgicku ako prevádzkovateľ distribučnej sústavy nedostávame pokyny e, alebo ciele integrácie do inteligentných sietí. Čiže neexistujú stimuly, ale napriek tomu to robíme. Povedal som, že chcem uviezť niekoľko príkladov vecí, ktoré sme už integrovali. Prevádzkovateľia distribučnej siete v Belgicku sa snažia práve vybudovať clearingové stredisko. To je jeden z našich projektov. No a chceme využívať platformu mm, pre všetkých trhových účastníkov a vlastne štruktúra, riadiaca štruktúra tejto organizácie sa volá Atrias a umožňuje prezenciu komerčných aktérov a takisto regulačných orgánov. To znamená, um, ten prevádzkovateľ distribučnej sústavy tu nie je osamotený, a TSO, prevádzkovateľia prenosových sústav, um, investujú v prvom rade. Aj na distribučnej úrovni Belgicku existuje flexibilný trh, ale na úrovni priemyslu a súkromných domácností ešte nie sme tak um, ďaleko. Ale pre priemysel už existuje trh flexibility. Akú úlohu tam zohrávame my? Sme nezávislí správcovia údajov a takisto sme um, neutrálni facilitátori na trhu. Dôležité je, aby tento flexibilný trh um, mal uľahčenú činnosť a producenti a dodávateľia a agregátori, takisto správcovia sieti, títo všetci by mali sa postarať spoločne o fungovanie siete a o účasť na trhu. My ponúkame platformu, my uľahčujeme vlastne celý ten postup, ale my sa na tom priamo nepodielame. No a ako to vyzerá s, so zákazníkmi? My ako DSO chceme, aby um, mm, to všetko bolo energeticky účinné. My sa zasadzujeme za nové energie a Chceme pomôcť domácnostiam, aby znížili výkyvy e, cien a takisto, aby držali si stabilnú spotrebu. E, zákazník musí mať možnosť svojho dodávateľa si voľne zvoliť. A e, v prípade priemyslu to platí pre agregátora, teda zákazník si sám musí zvoliť, akú zmluvu podpíše a okrem toho musí existovať možnosť podielať sa na trhu flexibility na úrovni DSO. E, zákazník v núdzovom prípade, e, v prípade nedostatku na trhu môže získať výhody z toho, že zredukuje prístup k sieti a tým sa dá vyhnúť katastrofám. Takže to je v stručnosti náš e, pohľad, naša prezentácia. Chcel som sa o toto s vami podeliť. Ďakujem. A teraz ďalšia rečnička, pani Annegret Gröbel, ktorá je vedúca sekcie interna- medzinárodnej koordinácie v nemeckej spolkovej sieťovej agentúre pre elektrickú energiu, plyn, telekomunikácie, pošty a železnice. A vy ste takisto podpredsedničkou CER, rady európskych regulátorov energie a ste takisto členkou, členkou rady ACER, rady regulátorov ACER. Čiže vy ste vlastne na strane regulačných orgánov, to je niečo iné ako prevádzkovateľia, samozrejme DSO alebo TSO. Takže chceme vedieť, čo si myslíte vy a máte slovo. Ďakujem, pán predseda, ďakujem, pán spravodajca za to, že ste pozvali aj stranu regulátorov. Budem hovoriť e, po nemecky, pretože som tu pozvaná v prvom rade za nemeckú regulačnú stranu, ale spolupráca regulátorov na európskej úrovni, najmä v ACER, funguje. To ukazujú vlastne moje rôzne funkcie, dokazujú to. K tomu sa ešte vrátim. No a dôležité je, aby sme si povedali, aká je východisková situácia. Máme dve integračné úlohy, keď budeme transformovať energetický systém. Východisková situácia je dosť komplikovaná, pretože členské štáty na národnej úrovni majú zodpovednosť podľa článku 194 za národný energetický mix a myslím si, že to musíme zohľadniť na európskej úrovni, keď hľadáme riešenia. Čiže vždy ide o určitú rovnováhu, ktorú musíme nájsť medzi centralizovanými a decentralizovanými riešeniami. Takže aké dve integračné úlohy má energetický sektor? Už to tu zaznelo. Poprvé je to samozrejme integrácia obnoviteľných eh, zdrojov do trhu, do sietí a do obchodovania. To je úloha, ktorú musíme zvládnuť. No a potom integrácia na európskej úrovni, čiže vytvoriť európsky vnútorný trh s energiou. Tieto veci by sme mali vidieť v vzájomnej súvislosti a potom určite nájdeme riešenia. A nebudeme z toho musieť vytvárať antagonizmus. To je teda hlavné východisko mojich úvah. No a okrem toho sa domnievam, že zvolený prístup um, ktorý som popísala, uplatňujeme aj v Nemecku a to je tzv. Energy Only Market, čiže je to jednoznačne trhové riešenie. A rozhodujúce je tu, e, že to musí fungovať na princíp, e, princípe trhu, aby ceny vlastne mohli e, vyvinúť svoj účinok. Čiže musíme ceny nechať pracovať, nezasahovať do nich, nemali by sme ich skresľovať. A na to, aby to takto fungovalo, musíme um, zmeniť dlhodobé rámcové podmienky. No a takisto krátkodobé a dlhodobé signály, krátkodobé cenové signály a dlhodobé investičné potreby. Toto nemôžeme vyriešiť kapacitnými trhmi alebo dotáciami. Nie. Toto vyriešime tak, že vytvoríme neskreslený, nedeformovaný trh, fungujúci na základe cenových signálov a tie výsledky musíme akceptovať. Toto jasne vyplýva aj zo správy a my tú správu v tejto myšlienke môžeme podporiť. Už som e, povedala, že si nemyslíme, že kapacitné trhy sú potrebné. Po prechodnom období e, by sme takisto na strane obnoviteľných energií mali stanoviť určité ekonomické stimuly, aby tieto obnoviteľné energie sa začali správať trhovo. Myslím si, že toto už začína pôsobiť. Pôvodná filozofia, e, ktorá bola e, potrebná, teda podpora obnoviteľných energií, um, o tom sa hovorí všade v Európe aj v Nemecku. Od tejto podpornej filozofie sa už e, vzdialujeme, už sa s tým lúčime a to je rozumné. Teraz už musíme vytvoriť e, trh e, pre obnoviteľné energie, ktorý bude fungovať neskreslene, objektívne. A v dlhodobom výhľade žiadame e, tú zodpovednosť, bilančnú zodpovednosť e, obnoviteľných energií. V Nemecku sme náš zákon o obnoviteľných e, energiách položili na trhovejšie základy, aby sme tam zaviedli ten trhový prvok. Samozrejme, prioritný prístup pre obnoviteľné energie stále existuje, ale plánujeme, že jednoho dňa prestane fungovať, nebude existovať navždy a potom postupne e, budú pôsobiť a začnú pôsobiť trhové prvky. No a aby sme toto mm, reflektovali, mm, tak samozrejme platí všetko, čo povedali predrečníci. Veľmi dôležitým prvkom je Flexibilita, flexibilita tam musí byť e, pripustená a zapracovaná a nie iba na strane vyváženia, na strane balancingu, ale aj na strane dopytu. Čiže to je veľmi dôležitý aspekt ktorý sa ale ťažko zavádza, pretože máme rôzne skupiny dopytu, rôzne druhy dopytu a vidíme, ako rôznym spôsobom konajú na trhu. Burza už zaviedla určité finančné produkty na tejto strane a myslím si, že budú následovať ďalšie prvky, ktoré potom budú korešpondovať a cenové signály napríklad spred budú viac vrstvové um, tak aby ten mechanizmus začal fungovať. Ja som sa doteraz sústredila najmä na obchod, ale teraz chcem ešte spomenúť jednu vec, za ktorú sú zodpovední regulátori. Toto všetko nemôže fungovať bez dobrej sieťovej infraštruktúry a aj tá infraštruktúra musí zohľadňovať e, zmeny na strane výrobcu energie No a na to máme nástroj plánov pre rozvoj sietí. Tieto plány majú horizont 10 rokov a v Nemecku od energetickej e, revolúcie pracujeme na reštrukturácii týchto sietí. Snažíme sa tam nasmerovať nové investície, aby siete vlastne zohľadnili zmeny, ktoré sa udiali e, na strane výrobcov e, energie. Toto bolo podceňované na začiatku, treba povedať. Sieťová infraštruktúra musí sa orientovať podľa toho, čo sa deje vlastne e, vo výrobe elektriny. No a toto patrí k úlohe e, regulačných orgánov a to neplatí iba na národnej úrovni, ale aj v cezhraničných vzťahoch. Tu ešte existujú veľké nedostatky, chýbajú nám cezhraničné prepojenia, interkonektory. Existujú nástroje, ktoré koordináciou e, regulátorov môžu sa realizovať. Projekty spoločného záujmu sa to nazýva. A tu existujú rôzne regulačné stimuly, ktoré sa už aj do určitej miery používajú. Cezhraničné alokovanie nákladov, Cross-border cost allocation. To je nástroj, ktorý by sme nemali podceňovať, pretože tým vlastne sa umožní e, cezhraničné prerozdelenie nákladov a toto ACER koordinuje a národní regulátory to implementujú. No a toto chcem ešte mm, podrobnejšie zanalizovať na záver. Na európskej úrovni potrebujeme väčšiu koordináciu ehm, aj cez ten prvok regiónov, ten nástroj regiónov, to je vlastne, to stojí aj v oznámení komisie o energetickej únii. Dôležité ale je, aby táto koordinácia bola určitou vzájomnou výmenou medzi národnými regulátormi a agentúrami musíme tu vnímať obe strany. Regulátory majú veľký vplyv cez pracovné skupiny a cez e, radu regulátorov, kde som ja členom a môžu tu vniesť európsku cezhraničnú dimenziu, um, ktorá bude pôsobiť ešte popri tej národnej regulácii. Takže ak ACER eh, posilníme, tak musíme zároveň posilniť systém protiváha záruk medzi agentúrami a národnými regulačnými orgánmi. Pretože základ ACERu je vlastne, je to agentúra, ktorá bola za, založená ako platforma pre regulačné orgány a to bude fungovať iba vtedy, ak tá vzájomná výmena medzi národnou úrovňou a európskou úrovňou bude fungovať. Ale to si vyžaduje aj systém riadenia, v ktorom regulačné orgány budú mať určité slovo. A akékoľvek posilnenie ACERu, napríklad pri regulácii nových entities, new entities, NEMOS, tak každé takéto rozšírenie e, by malo ísť ruka e, v ruke s posilnením e, riadiacich pravidel a Aceru, teda tých governance rules, ktorými sa riadi Acer. Ďakujem veľmi pekne a teraz požiadam nášho spravodajcu Chcem sa poďakovať veľmi pekne za tieto zaujímavé príspevky. Po prvom paneli tento druhý panel prináša úplne nové aspekty. Moja prvá otázka patrí predsedovi Andreasenovi. Chcem sa spýtať, aké formy spolupráce, poznáme 5-stranné fórum, to je forma spolupráce TSO prevádzkovateľov prenosových sústav, čiže ako by sme mohli tú spoluprácu zlepšiť vy a tých 40 podnikov. No a po druhé, v návrhu komisie sa hovorí niečo o dostupnosti údajov. Chcem sa spýtať, či prevádzkovateľia prenosových sústav potrebujú viac e, údajov, alebo e, či má pravdu pán Van Beveren. Um, či sa to má lepšie robiť na, na úrovni tých DSO, na úrovni distribučných sústav. A ešte otázka pre pána, pán Beverena. Váš systém v Belgicku je veľmi zaujímavý. Chcem uh, sa spýtať, či už ste hodnotili, ako funguje a čo si o ňom myslia zákazníci. A otázka pre pani Gröbel. Ehm, my budeme v parlamente premýšľať nad tým, aké veci by sme mohli preniesť na Acer a chcem vedieť, čo si vymyslíte, aké koordinačné a normalizačné úlohy podľa vás by mala niesť európska úroveň, okrem teda e, tej koordinácie regulačných orgánov. Ďakujem. Teraz by som dal slovo pani Kompola na 3. Ďakujem, ja budem hovoriť veľmi stručne, jednoducho. Neviem, či tá odpoveď bude taká jednoduchá. Na akej úrovni si myslíte, že by mala byť tá úroveň flexibility? Ja naozaj verím tomu. Áno, ak sa pozrite na celý systém, tak chcem, aby bol bezpečný, aby poskytoval energiu, aj keď nebude veterno, aj keď nebude svietiť slnko. Chceme, aby to fungovalo rýchlo vo Fínsku Máme e, veľmi veľa e, stánic. E, boli sme jednými z prvých, ktorí sme to mali, avšak niekedy čakáme až 60 minút, preto trošku trpíme tým, že sme boli prví, čo to zaviedol. No ale flexibilita a skladovanie. Isté, v tejto chvíli to ešte nie je veľmi nákladovo efektívne, ale teoreticky áno. No a pokiaľ ide o flexibilitu, tak existujú systémy, ktoré za 10 minút použijú akékoľvek paliva a reagujú veľmi rýchle. Hovorili ste aj o dobrej cene za flexibilitu, ale mňa zaujíma, či to je na úrovni výrobcu, či, nie, či spojenosti na úrovni poskytovateľa alebo TSO, kde skrátka v systéme sa to nachádza. Ďakujem, pán Telička. Ďakujem za slovo, pán predseda. Chcem sa ešte raz tiež poďakovať, e, pretože si myslím, že oba panely boli veľmi inšpirujúce a povzbudzujúce. Neviem, či ste ich takto povybrali a mali sme šťastie, alebo si naozaj uvedomujeme, že nie sme v najlepšej možnej situácii na trhu. Na začiatok by som sa chcel ospravedlniť, hneď ako odidem, pardon, dokončím otázku, tak budem musieť odísť, pretože mám skrátka odlet, ale moji kolegovia tu budú, aby si vypočuli odpoveď. Chcel by som sa vrátiť k tomu, čo hovoril pán Andreason, ktorý nesúhlasil s predchádzajúcou panelistkou. Týkalo sa to práva na prístup. To je naozaj legitimný bod, ktorému sa musíme venovať. No ale mám pár otázok. Pán Andreason, ak som to správne pochopil, Hovorili ste o politickej podpore TSO. Mohli by ste prosím toto rozlúštiť, ako ste to mali na mysli? A hovorili ste o kapacite a revízii mandátu. Neviem, možno som nedával dosť pozor, ale vy, mohli by ste prosím upresniť, čo myslíte revíziou mandátu ACERu? potom aj na vás, e, pani. Hovorili ste, že ak ACER bude posunený, bude musieť kráčať ruku v ruke so správou. O tom by som sa nehádal, možno budeme mať na to niekedy inokedy viac času. Ja som mal pocit, že hľadáte paralelu, ja si skôr myslím, že keď raz naozaj pokročíme v oblasti integrácie trhu, tak ja si myslím, že toto budú musieť urobiť najmä zastupcovia priemyslu a podnikov, tak potom to budú zvažovať e, ďalej inštitúcie a vlády. Takže by ma zaujímalo, keby ste toto trošku rozpracovali. No a potom ešte pán Langen. Smerujeme k integrácii energetických trhov. Čo myslíte? Mal by európsky e, priestor zastrešiť a prebrať vnútroštátne úrovne, čiže ešte raz sa ospravedlňujem, že tu nebudem na odpoveď, ale moji asistenti si to vypočujú, zapíšu. Ďakujem, pán Saudargas. Ďakujem za slovo. Mám veľmi špecifickú otázku. Chcel by som vedieť vaše hodnotenie myšlienky offshore veterných elektrární, čiže na mori. Poznáme problémy oscilácie či prístupu k sieťam. Existujú projekty na prepojenie týchto offshore zariadení, ktoré sú na mori, či už sú to podmorské káble a tak ďalej, ale mňa by zaujímalo, ako vy vnímate takéto projekty, aký je, aká je ich perspektíva, aký je ich dopad na trh pretože, pretože by to možno mohlo viesť k internalizácii obnoviteľných zdrojov energie. Mohlo by to viesť aj k problémom. Ďakujem. A ja by som mala otázku. Mohli by sme sa v budúcnosti Európskej únie zabrániť e, toku Zerá, že tu nie sú ďalšie otázky, takže nech sa páči. Mohli by ste zareagovať. Ďakujem pekne za veľa dobrých otázok. Pán Lange, vy ste hovorili, aký typ spolupráce by sme sa vedeli predstaviť do budúcnosti. Je to naozaj mílnik budúcej legislatívy Európskej únie. Súhlasíme, že takáto legislatíva musí byť posilnená. V tejto chvíli nastavujeme 5 alebo 6 regionov Európe z perspektíve NSOI, ktoré budú slúžiť viacerým krajinám, čiže na miesto 42 TSO budeme mať 5 alebo 6 regiónov, ktoré budú obsluhovať tieto TSO. V tejto chvíli sme definovali 5 služieb, o ktoré sa musia deliť. Jedna z nich je výpočet kapacít. To sa už nerobí krajiny, krajinu od krajine, ale v regióne. Hej, hovorí sa tu o adekvátnych predpovediach, ktoré treba tiež vypracovávať národní regionov a deliť sa o tieto výsledky. A to je len pár príkladov, malo by sa to rozšíriť aj ďalej. A ako som hovoril, my naozaj pracujeme viac a viac s obnoviteľnými zdrojmi a preto potrebujeme stále viac a viac nástrojov. Národné TSO pocitili, že dobré riešenia sú možno za hranicami v iných krajinách, v susedských krajinách väčších regionov, čiže na toto sa zameriavame. Dobré, lacné riešenie na vyváženie sietí, na pokrok. Čiže áno, na úvod by sme chceli zaviesť 5-6 regiónov, kde bude definovaný e, set služieb, ktorý sa následne bude môcť rozširovať. O tom sa samozrejme bude ešte rokovať na rovni komisie a parlamentu. Potom ste sa pýtali na údaje, aký typ údajov naozaj potrebujeme. Opäť by som povedal, že ide o to, že treba pochopiť, že chceme naozaj hovoriť o flexibilite distribúcie, tak to nazývame a na to potrebujeme údaje. Nie preto, že by to mali využívať TSO či DSO, áno, aj oni potrebujú viac údaje a musia sa, e, musia sa o nich deliť oveľa efektívnejším spôsobom. Ináč nebudeme schopní kontrolovať systém. Čiže potrebujeme viac údajov na to, aby systém fungoval, ale čo hlavne vidíme je, že potrebujeme tieto údaje, je ich naozaj veľa, ktoré treba spracovať a bezpečne uložiť. Počuli sme, čo sa stalo v Belgicku, aj vo Fínsku, čo skoro bude hub na údaje. A rovnako to platí aj pre iné škandinávské krajiny. Toto je príklad zberu spotrebiteľských údajov, ktoré by sa dali používať flexibilne. A to je presne účel týchto údajov, aby prebieha, aby fungoval systém, aby vznikali nové služby pre spotrebiteľov, ktoré môžu poskytnúť flexibilitu, ktoré si môžu zadovažiť TSO, DSO, medzinárodní vnútroštátni opa- e, prevádzkovateľia. Aká miera flexibility je potrebná? Podľa mňa o tom rozhodne trh. My naozaj veríme v trh, a to, či táto flexibilita príde od spotrebiteľov, od skladov, od distribútorov, od e, veľkých elektrární, no to rozhodne trh. Ja si myslím, že zodpovednosť TSO je vysvetliť, ako, koľko flexibility potrebujeme na pokrok, potom začať zaobstaráva tieto služby, no a potom sa vybuduje konkurencia a tí, ktorí budú schopní takéto flexibilné služby poskytnúť najlacnejšie, tak tí získajú veľký levý podiel tohto, na tomto trhu. Kto to kúpi? TSO a DSO budú kupovať tie služby, pretože aj TSO potrebujú flexibilné služby, aby vyvážili svoje siete. No a jednoznačne TSO budú veľkým nakupcom. Dôležité je vytvoriť nezávislé trhy, kde TSO niek- alebo DSO nekontrolujú všetko, ale každý môže nejako prispieť do tohto trhu a potom dochádza ku konkurencii a sa rozhodujeme, ktoré službu kupujeme. Ak dovolíte, ja len stručne Kalifornii aj poskytovateľia, keď poskytujú elektrínu, tak poskytujú si ju celý čas. Čiže pokiaľ nemôžu poskytnúť veternú, e, e, elektrínu z veterných e, zdrojov, tak ju kúpia inde. Aj to by bola iná možnosť. Áno, ale v Európe máme iný model. Máme tu tieto zod, strany, zod, z, z, z, ktoré musia riešiť rovnováhu. No a pokiaľ dojde k narušeniu rovnováhy, tak musia nakúpiť potrebné služby na to, aby opäť ich pozícia bola vyvážená. Pokiaľ to neurobia, urobíme to v ich mene a pošleme im obrovskú faktúru. OK. Uh, political support. Politická podpora. V tomto regióne o akom type politickej podpory by sme mohli hovoriť? Pokiaľ by sme chceli koordinovať adekvátnosť systému na regionálnej úrovni, tak by si museli spolu sadnúť politici a tiež hovoriť o adekvátnosti na regionálnej úrovni, ako aj regulátory. Je to podporná schéma. Videli sme e, naozaj veľmi štedré podporné schémy. Podľa nás to nie je efektívny spôsob, ako budovať siete. Myslím si, že skôr by sa politici mali zaoberať e, regionálnou úrovňou tam, o tom diskutovať, aby sme si vedeli pripraviť siete, dohľadnej dobe a nie ako dnes, keď hovoríme o obnoviteľných zdrojoch, tak možno dobre v niektorých krajinách, niektorých regiónoch e, sú už 5-10 rokov popredu, ale inde nie. Revízia ACERu. O akom mandáte ACER e, hovoríme? Ja už som tu pár vecí povedal. Pokiaľ by existovala predpoveď, alebo teda nástroj na predpoveď adekvátnosti v regióne, tak toto by mal regulovať ACER, aby to overoval. Spolupráca TSO, DSO, distribuovaná flexibilita, možno nový zákon, možno nová právna norma. A to všetko by si vyžadovalo vyššiu mieru dohľadu zo strany ACER. offshore e, siete, či ich bude viac. Máme prototyp medzi Nemeckom a Dánskom, tam budú štyri veterné farby, ktoré, farby, ktoré sú prepojené na tú istú sieť, prepájajú tým pádom Nemecko a Dánsko. No a No a potom prevádzkovateľ sa rozhodne, kam bude predávať e, tú elektrínu. Samozrejme to predá tam, kde budú vyššie ceny. No a myšlienka vybudovania takéhoto offshore, takéto offshore siete v budúcnosti môže byť. V tejto chvíli budujeme veľa takýchto veterných fariem na mori, v Severnom mori. No a pokiaľ bude potrebné, môžeme naštartovať takúto veternú offshore farmu. V tejto chvíli sa domnievame, že je v Európe potrebná väčšia mera integrácie. Čiže teraz budujeme konektory jeden po druhom. Ale tie budúcnosti môžu byť vypnuté a môžeme používať veterné farmy. No a Ruflow. Pokiaľ budeme mať dostatočnú infraštruktúru v Nemecku, tak za tieto rúflov nebudeme e, mať. Pokiaľ by sme však mali inú štruktúru, tak by sme sa im tiež mohli vyhnúť. Prvá štúdia bude zverejnená budúci rok, myslím niekedy v maji alebo v júni. No a vtedy e, e, prebehne veľká diskusia, naozaj sa pripravte že to pôjde rýchlým tempom, keď tá štúdia bude zverejnená, ale my z hľadiska TSO veríme, že by toto malo byť riešené v rámci infraštruktúry a mali by sme sa povonáhľať, aby sme sa vyhli katastrofe. Dôležité je vybudovať správne cenové zóny. Môžem ešte chvíľočku hovoriť. Na predchádzajúcom paneli sa tu hovorilo o väčších zónach pretože to vytvára vyššiu konkurenciu a väčší trh. To je ilúzia, pretože trhy vždy rešpektujú fyz- zákony fyziky. Čiže čo sa stane, keď budete mať umelo zväčšený veľký trh, kde máte vnútorné e, zápchy, tak ten trh stále bude rozdelený a obchod bude prebiehať za oponou. Pretože potom, ako zavrú účtové knihy, tak TSO budú mať veľmi veľa roboty, s tým, že budú žiadať elektrárne zo severného Nemecka, aby znížili dodávky a naopak budú žiadať južné továrne, aby produkovali viac. To sa stane, keď vypracujete alebo keď zavedíte a umelé cenové zóny. Čiže to je vaše riešenie, pán predseda. Ďakujem pekne. Dúfam, že tomu nedojde až v 22. storočí, ale v 21. Tá pani sedí hneď vedľa, môžete, môže na to odpovedať ona. Ja, dank u wel. Ik heb zeker twee vragen voor mezelf genoteerd. Wat de datahub betreft wil ik eerst en vooral... Ďakujem. Mne ste položili dve otázky. Jedna sa týkala toho datahubu, čiže databázy údajov. Chcela by som povedať, že nie je tu žiadny problém medzi TSO a DSO. To v žiadnom prípade všetko sa robí e, so súhlasom a potom tu tiež nie je ani konflikt v tom, e, kto spracováva aké údaje. Ako povedal e, kolega, musíme si údaje vymieňať stále viac a viac. A to v reálnom čase medzi dvoma pre, e, prevádzkovateľmi TSO a DSO, aby sme si boli istí, že naše siete to ustoja. O tom som presvedčený. No a pokiaľ sa si, si spotrebiteľ uvedomuje vôbec niečo týka sa tejto databázy, tak ja dúfam, že nie, pretože tento systém je zostavený pre iných prevádzkovateľov. V minulosti sme mali 5 data hubov, 5 operátorov, 5 clearing houses a vždy bolo treba všetky tieto rozhrania, tak to vyzeralo v Belgicku a platilo to pre TSO, pre všetkých dodávateľov, pre všetkých prevádzkovateľov na trhu, čiže bolo potrebné budovať e, pre, pre, pre priestory 5 e, krát, proste všetko bolo to potrebné budovať 5 krát, teraz je to oveľa efektívnejšie a dúfame, že aj pre klienta to bude e, transparentnejšie. Pokiaľ budeme účinnejší, tak sa nám možno podarí aj znižiť cenu. No za normálnych okolností by o tom e, finálny spotrebiteľ nemal vedieť. No a tých 5 clearing housing, houses to fungovalo, ale s jedným jediným to bude fungovať ešte lepšie. Bude to celá veľa efektívnejšie. Úroveň flexibility. Možno nie som ten najlepší na to, aby som povedala túto otázku, pretože ja správujem e, distribučnú sieť ako TSO, ale chcel by som povedať, že sme vypracovali štúdiu z TSO v Belgicku, a zistovali sme, aká je kap- kapacita, ktorá by bola decentralizovaná. No a pre Flámsko ciele na rok 2020 sa nám podarilo dosiahnuť veľmi ľahko, pokiaľ sme brali do úvahy lokalizáciu decentralizovanej výroby z hľadiska prepojení. Čiže ako povedal kolega, nakoniec trh rozhodne o tom, čo vyhrá, odkiaľ to príde. No a dôležité je zohľadňovať lokalizáciu, situáciu. Myslím si, že v 80-95% situáciu učí trh. No a pre tých 5 zvyšných percent zo sociálnej e, sféry, tak tam bude potrebné, aby napríklad existovala nejaká odmena, nejaký stimul, pre operátora, ktorý, keď to bude chcieť, to prepojenie urobiť v nejakom inom regióne práve za hranicou tých 95%. Čiže my s tým problém nemáme. Myslím si, že je však dôležité, aby existovalo maximálne množstvo obnoviteľného zdroja energie, ktoré by e, zásobovalo trh. Alleen, er is wel één voorwaarde, er moet wel een markt zijn. Nože, je tu jedna e, podmienka. Najprv to musíme mať e, trh a ak sú niekde nejaké e, slové miesta, máme 10 zákazníkov na infraštruktúre, jeden nemôže spať kvôli flexibilite, tak potom trh nie je v poriadku. O 10-20 rokov to možno bude vyzerať inak, ale dnes je to tak, že nehovorím za TSO, ale za DSO, že takéto, že takto to vyzerá. No a potom tu uh, bola uh, jedna otázka zo strany tejto dámy. My vychádzame z inteligentných e, meračov. A týmto som zodpovedala za všetky otázky, ktoré boli pre mňa. A potom ešte otázka k tej belgickej situácii. Blackout, bola, eh, bola otázka o blackoute v Belgicku. Eh, v, určit, v určitej eh, dobe nám časť jadrových elektrární vypadla, o tom sa diskutovalo, bola to politická, je o to, či to bola politická alebo technická, technická to bola otázka. Eh, nedošlo k blackoutu. Bolo tam eh, nebezpečenstvo brownout, ale nedošlo k tomu napokon. Eh, mali sme možnosť určitých zákazníkov vypnúť, ako napríklad semafory a podobne. Ďakujem. A tie dve otázky k tým otázkam pre ESA A pokiaľ ide o mm, sieťové kódexy a nové eh, entity alebo nových operátorov na trhu v Európe, ide o organizácie, ktoré už fungujú akurát pri eh, eh, realizácii sieťových kódexov dostávajú e, túto e, úlohu e, tohoto pri tých prierezoch. Ako napríklad prizma. a per definíciou oni zohrávajú európsku úlohu. Ani nemecké, alebo polské, alebo belgické národné režimy na ne nemôžu vplývať. A určite úlohou e, ACR by mohlo byť regulovať týchto nových e, hráčov a teda prevziať túto úlohu. Určite toto e, by bola taká klasická úloha. No ale keďže Acer nepozostáva iba z agentúry v Ljubljane, ale aj z regulátorov. Je dôležité ich e, zodpovedajúco zainteresovať, pretože ak e, tu vznikajú náklady e, pre týchto poskytovateľov týchto platformiem, tak potom tu opäť vznikne úloha pre národných regulátorov, ktorí by potom museli za svoje rozhodnutia E, sa zodpovedať pred súdom. A toto je spojené s otázkou e, riadenia, ktorú som spomenula, takže e, bez súhlasu alebo silného zainteresovania než teraz zo strany rady regulátorov sa už nebude môcť postupovať. Dobre, a pozmeňovacie návrhy, lehota na ich predkladanie je 21. marec, 6 e, hodín večer. A budúce zasadnutie e, nášho výboru sa bude konať 7. apríla do poludnia aj popoludní, 7 hodín dokopy. A poprosím vás ešte o aplaus pre našich rečníkov. Ďakujem veľmi pekne za vynikajúce odpovede a vynikajúcu e, diskusiu. Ďakujem aj vám všetkým kolegom, aj všetkým eh, poradcom, všetkým, ktorí eh, sú tu prítomní. Boli to veľmi eh, intenzívne dva dní.